Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Dobre, takže dnes eh, začneme dnes s týmto zasadnutím. Dobrý deň všetkým. Máte pred sebou program schôdze. Neviem, či chcete požiadať o nejakú zmenu v programe zasadnutia. Ak nie, tak eh, čakáme ešte na kolegyňu Veržia, aby sme mohli začať, ale ešte kým príde, tak eh, pár oznamov Poprvé by som chcela v mene podvýboru e, vyjadriť našu solidaritu a takisto aj sústrasť e, s tými, ktorí zahynuli alebo boli zranení v Ekvadore. Medzinárodná solidarita e, sa začína rozbiehať dosť rýchlo, ale ako výbor je to v našom záujme, aby sme vyjadrili aj solidaritu s ekvadorským ľudom. Veľmi smutná ďalšia novinka, ako veľmi dobre viete. Včera ráno boli, boli o, oslobodení Arini Sines i Junus. To sú dve osoby, za ktoré sme bojovali v tomto parlamente už e, rok a pol skoro dva. Nakoniec sa im podarilo dostať zo väzenia pred niekoľkými týždňami a včera sa konečne stretli so svojou uh, dcerou Dinarou, ktorá bola tu s nami na viacejkrát. Teraz potrebujú, aby ich uh, lekári uh, ošetrili, ale už sú so svojimi najbližšími a už sa o nich starajú zdravotnícke orgány v ich krajine. Na minulom plenárnom zasadnutí v Štrásburgu sme eh, odhlasovali tri eh, naliehavé uznesenia Pakistán, atentát spáchaný v Hondurase, situácia eh, ochrancov ľudských práv, ako veľmi dobre viete, je tam veľmi povážlivá. Dnes po obede budú tu s nami, pretože sa budeme na hearingu venovať veľmi vážnej situácii, ktorá tam vládne, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv. Mnohých národov. Budeme tu mať e, prítomný dceru Roberta Caceres, ktorá sa, ktorý sa už stal práve symbolom ochrany, dôstojnosti ľudí a takisto aj osôb, ktoré tam bývajú a teda budete mať príležitosť sa s ňou podeliť o e, informácie ohľadom situácie v Hondurase, ktoré sa nezlepšili, ale máme pocit e, naopak, že ešte za posledné týždne sa dokonca zhoršili. Tiež e, parlament prijal jedno naliehavé uznesenie o Nigérii a ďalšie otázky, o ďalších otázkach, ktoré sa týkajú priamo našej práce. Boli tu správy na rok, za rok 2015 o Turecku, Bosne, Hercegovine a tak ďalej a takisto aj potreba všeobecného priblíženia sa migrácii zo strany Európskej únie, takisto aj z práva o previdovaní stratégie a takisto jej implementácii. Dnes po obede musíme v prvom rade sa venovať návrhu správy pani Veržia o o ľudských právach a migrácii v tretich krajinách. Chcem tu privítať medzi nami pani Veržia takisto aj poďakovať za jej prácu, vyzvať ju, aby nám zreferovala svoju prácu, pretože myslím si, že veľa informácií nám chce určite poskytnúť ohľadom eh, tejto správy a okamžite jej odozdávam tým pádom slovom pani Veržia. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prepačte, že som trošku neskôr prišla niekoľko problémov s dopravou ako klasicky mám za sebou. Chcem sa spýtať, neviem, či ste už aj v rámci e, zlých noviniek e, spomenuli o tom, že v Stredozemnom mori sa opätovne potopila loďka zase so 400 ľuďmi. Chceme vyjadriť našu sústrasť, aj keď ešte nie je isté, čo sa vlastne stalo. Žiaľ Bohu, asi všetci zahynuli. Väčšinou to boli ľudia, ktorí boli na tejto loďke, ktorí pochádzali z Afrického rohu. Väčšinou išlo o Somalčanov a Sudančanov. Čiže ja si myslím, že situácia v tejto krajine, v týchto krajinách eh, by mali ležať eh, nám na srdcia e, sú ústrednou zložkou tejto správy. Chcem poďakovať všetkým tieňovým sprajadavcom, ktorých som viackrát e, spoločne alebo individuálne e, stretla a prediskutovali sme všetky pripomienky. Chcem poďakovať za všetky pozmenujúce návrhy. Asi 300 som ich dostala. Myslím, že ešte teda budeme musieť na tom popracovať, aby sme mohli nájsť spoločný konsenzus už som vypracovala asi 20 kompromisných návrhov. Chcem poďakovať e, sekretariatu a hlavne Dante e, za, ako aj e, spolupracovníkom z mojej skupiny, mojim vlastným spolupracovníkom, ktorí mi pomohli v tejto práci. Globálne si myslím, že budeme môcť E, dospieť ku kompromisom e, vo veľkej väčšine týchto bodov, ktoré sú ešte na prediskutovanie. Myslím, ak každý sa posnažíme naložiť úsilie. Budeme mať takú správu, ktorá sa bude opierať o čo najširší konsenzus. Chcem priťahnuť vašu pozornosť ešte k jednom alebo dvom bodom. Ako ste to už povedali, pani predsednička, máme tu správu, ktorá bola prijatá na plenárke ohľadom migračnej politiky Európskej únie Cieľom tejto správy nie je opakovať to, čo už bolo predtým schválené zo strany Európskeho parlamentu, ale skôr sa zamerať na problém migrácie a na e, problémy ľudských práv v tretich krajinách mimo územia Európskej únie, zamyslieť sa nad tým, aká je globálna situácia v e, týchto migračných otázkach, tak ako to bolo napísané v úvodnom ustanovení tejto správy, aké sú ohrozenia ľudských práv a ako európska politika, zahraničná európska politika môže ovplyvniť pozitívne eh, to, aby tieto ľudské práva neboli porušované. Čiže máme eh, niekoľko ešte problematických miest. S tieňovými spravodajcami sme tu už prešli. Eh, ktoré by mali byť, e, niektoré body by mali byť skôr adaptované e, do e, vonkajšej politiky Európskej únie a nie v rámci problematiky tretich krajín, takže to ešte budeme diskutovať, aby sme mohli prekonať tieto rozpory. Ja som však dosť optimistická, že sa nám to podarí. Stretneme sa v stredu, budúcu stredu. Bude to prvá diskusia ohľadom tých eh, desiatich kompromisných návrhov a nakoniec eh, vám môžem aj oznámiť, že by som si želala, aby pozmeňujúce, kompromisné pozmeňujúce návrhy boli vypracované vo francúzštine, pretože môj pracovný jazyk je francúzština a a ja vám zašlem e, svoje poznámky v angličtine alebo francúzštine, ale myslím si, že pracovný jazyk, e, v ktorom ja teda pracujem, je francúzština a nie som zvyknutá a neviem teda pracovať v inom jazyku ako vo francúzštine, aby som jasne si vyjadrila svoje myšlienky. Toľko môj návrh. Dobre, teraz odozdám slovo e, tieňovým spravodajcám. Pani Veršia, chcem vám povedať v každom prípade, že že vedúca sekretariat mi povedala, že to nie je možné urobiť to vo francúzštine. Je to... Ja viem, chápem vaše napady. Môj pracovný jazyk je francúzština. Uh, viete, ja e, tuto máme 24 pracovných jazykov v Európskom parlamente a minimum je to, aby sme rešpektovali jazyk poslancov a takisto aj jednotlivých spravodajcov, pretože už mi len eh, v mojom eh, pôvodnom návrhu opravili moju francúzštinu, čo som bola trošku šokovaná. Myslím si, že sú tu určité hranice, pokiaľ ide o jazykové otázky v tomto parlamente. Nemáme žiadne problémy, keď máme anglickú verziu, ale ja si želám pracovať na francúzskej verzii tohto textu a chcem, aby oficiálna verzia tohto textu bola francúzština, pretože ja neviem presne, čo eh, je v tomto texte, keď je to v inom jazyku, môžem súhlasiť len s tým, keď je to vo francúzskom jazyku, ktorý najlepšie rozumie. Ja chápem, že to je vlastne obeď uh, eh, uh, eh, presadzovania angličtiny ako pracovného jazyka. Avšak to je podmienka, ktorú my ktorú mi predložili, eh, keď mi ponúkli eh, túto prácu, ktorú teraz robím. Avšak sekretariat mi hovorí, že aj keby to bolo možno proste není na to čas. Není čas na to zasielať to a dávať, prekladať váš eh, správu, pretože v stredu budúci týždeň sa chceme stretnúť. Takže ja som teraz... Není to moje sila niečo urobiť. Ja som obeťou toho istého nariadenia. Úprimne. Ja budem pracovať vo francúzštine. Urobte si to, ako chcete. Ja budem pracovať vo francúzštine. V poriadku, hovorí predsednička. Uvidíme, ako sa nám to podarí zariadiť. Ale toto je vec, ktorá je naozaj polutovania hodné a nie je to v súlade s rokovacím poriadkom. Teraz odozdám slovo. Teraz má slovo za EPP Teresa Kača iní. Thank you, Madam Chair. Um, I first... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som chcela poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú prácu na tejto správe. Myslím, že to nebolo jednoduché pripraviť takúto správu. Aj keďže v rámci pozmeňujúcich návrhov, ktorých je dosť veľa, ktoré sa nesústreďujú na európske vzťahy s tretími krajinami a nesústredujú sa konkrétne na riešenie e, príčin migrácie, čo bolo vlastne pôvodným zámerom tejto správy. A preto áno, budeme musieť mať rozhodnutie o tom, ako budeme postupovať e, s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Ja som nevodržala zatiaľ ešte kompromisné návrhy, takže sa k tomu vyjadriť nemôžem. Ak sa bude predkladať práca v, vo francúzštine, iste trošku bude problém, ale ja z toho nebudem mať problém, pretože ja mám asistenta, ktorý mi vie vysvetliť, čo je obsahom a že či je to v súlade alebo v línii toho, čo, čo to má byť e, bola tu požiadavka na budúcu schôdzu v stredu, aby bola v inom čase, pretože tá myšlienka mať schôdzu budúcu stredu prišla včera a už máme niektoré iné činnosti e, naprogramované na ten istý čas. Ale som zistila, že keď prekonáme túto, tento logistický problém, tak e, sa teším na spoluprácu so spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami, aby sme túto správu dokončili. Ak ja by som mohla ešte povedať jednu poslednú pripomienku, táto správa práva mala už aj tak e, určité ťažkosti vôbec, aby sa začalo na nej pracovať. A myslím si, že musíme sa pokúsiť prekonať tieto ťažkosti s tým, že musíme zabezpečiť, že to, že rozsah tejto správy sa týka len pôvodu či, či príčin migrácie osôb z tretich krajín. Takže aby sa riešili tie problémy ktoré spôsobujú migráciu. A ja by som bola za to, aby sa sústredila správa predovšetkým na túto tému, pretože potom sa dostaneme do situácie, že e, táto správa bude vyvolávať konflikty aj s inými výbormi, alebo spôsobí napokon veľký problém pri konečnom hlasovaní o nej. Takže, ale ja sa teším na spoluprácu so spravodajkyňou a s stenovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Pani Rodriguez. Thank you, Chair. Uh, I'm going to speak in my mother language, Portuguese. Uh, eu gostava, <clears throat> antes de mais, de dar os parabéns à senhora deputada Vergiá. Uh, naturalmente tivemos algumas condições. Ja by som chcela, chcela, chcela vyjadriť eh, alebo podporiť to, čo povedala pani Veržiat Máme určité podmienky pri príprave tejto správy, ale verím tomu, že sa dopracujeme k určitým riešeniam. Je tu skutočnosť, že sú tu predložené rôzne pozmenujúce návrhy a v najbližšom týždni e, ktoré ich vlastne budeme môcť ich posúdiť až. A No, myslím si, že my vnímame otázku, otázku e, príčin, príčin porušovania ľudských práv. E, čiže tu by sme sa mali venovať príčinám takej situácie, ale nemali by sme sa tu obmedzovať iba na ideologické e, vyjadrenia, ale bolo by dobre, aby sme dosiahli e, dohodu, sústredili sa teda na tieto otázky a poukazovali na, na potrebu vzdelávania, e, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, situáciu detí, žien, starších osôb, osôb LGBT, Ehm, mne sa vidí, že by mali logicky tieto osoby byť uvedené či spomenuté v tejto správe. A tiež sa treba sústrediť na inklúziu a na dodržiavanie ľudských práv aj v prípade migrantov. Takže verím tomu, že sa nám do budúceho týždňa podarí dosiahnuť eh, dobrý text. Dobre, pán Demesmaker ďalej nie je prítomný, takže odovzdám slovo pani Beserra. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela som poďakovať takisto aj e, pani Veržia za vynikajúcu správu, takisto za jej obrovskú vôľu dospieť e, ku kompromisu e, Eh, aby vôbec vznikla takáto správa a takisto aj to porozumenie v tom, že táto správa doplní a takisto aj vytvorí dopl- pridanú hodnotu k tomu, čo sme prijali ohľadom vízia a takisto aj celkového prístupu k migrácii. Eh, určite ide o správu, ktorú, ako povedala pani Veržia a takisto aj moji kolegovia, má obrovský počet pozmeňujúcich návrhov. Je, bude to určite dosť komplikované a náročné vytvoriť kompromisné návrhy, nielen kvôli počtu, ale aj kvôli tej rôznorodosti. Ja som predložila takisto niektoré pozmejúce návrhy a takisto aj návrh na zrušenie niektorých eh, častí, ale ako povedala pani Veržia, aby sme eh, vytvorili takého spoločného ducha pre tú správu. Eh, tak e, budeme všetko možno robiť, aby tieto kompromisné návrhy naozaj, ako už povedala, priniesli pridanú hodnotu a aby to bolo na úrovni, ktorú si táto správa zaslúhuje. E, chcem predložiť len niekoľko aspektov, e, ktoré som spomenula v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by som chcela tam zakomponovať. Na jednej strane môj hlavným cieľ bol stanoviť alebo teda definovať tak taký právny rámec pre ľudské práva všetkých migrantov a takisto predložiť aj problematiku migrácie vo všeobecnosti, ktorá je hlavnou esenciou tohto všetkého. Samozrejme, máme tu aj oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma, ktorá ozrejmuje aj to, čo ma najviac e, zaujíma, čiže referencia o ľudskej bytosti, čiže e, e, tiež špecifické referencie, ktoré by tam mali byť vypustené na druhej strane, pokiaľ ide o úvodné ustanovenie, pokiaľ ide o výzvy a nebezpečenstva, ktoré prináša migrácia. Mňa veľmi zaujala to, aby vyjasnili jednotlivé parlamenty, e, prestali očierňovať eh, migráciu a aby eh, sme vyzdvihli potenciál migrantov pre rozvoj našich krajín. Tiež by som chcela doplniť tie ociky, ktoré sa týkajú tých e, najviac zraniteľných migrantov, hlavne detí. A tiež by som chcela zakomponovať e, pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, hlavne so ženami a s deťmi, ktoré sú najväčšími obeťami tohto zneužívania. Human Rights e, tiež prijal takéto takýto prístup, e, takýto integrálny prístup, ktorý sme už e, schválili v tej správe, ktorej sme hovorili a takisto aj sa venovať e, migračným tokom. Nebudem už predkladať, alebo teda zachádzať do detailov ďalších pozmeňujúcich návrhov, ale pani Veržia, chcem vám povedať, že kompromisné návrhy dúfam, že čo najrychlejšie vytvoriť, aby sme mohli adekvátne ošetriť a ukončiť túto správu. Ďakujem pekne pani Besera. Teraz eh, pani Korrao, pán Korrao tu nie je, takže ideme teraz na pani Sargentin. Eh, eh, Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ďakujem aj kolegyni Veržia za prácu aj za to, že sa jej podarilo dosiahnuť kompromis alebo pripraviť kompromis z našich troch, štyroch pozmeniacich návrhov. Zelení predstavili návrh, ktorý sa týka peniazy, ktoré sa posielajú e, naspäť z západných krajín do rozvojových krajín a akú úlohu tieto peniaze zohrávajú a tiež e, aj akú úlohu zohrávajú o financovaní terorizmu tým, že vy môžete posielať svoje peniaze domov napríklad pre migrantov a utečencov, napríklad do takej krajiny ako je Somálsko, tam je naozaj problém dostať peniaze tam, kde sa, tam patria. A tu ide otázku pracujúcich migrantov a ich práv v iných krajinách a v podstate ochrana migrantov v hostiteľskej spoločnosti Neznamená, že keď ste migrantom, máte mať menej práv, podľa môjho názoru? v našej globalizovanej spoločnosti stále viac ľudí je vlastníkom stále väčšieho počtu pasov. Takže bolo by dobré, keď vlastne to mnohí ľudia sa snažia jednoducho aktívne zrušiť nejaký svoj pas, takže aj rodiny sa, sa stávajú viac národné, pretože majú viaceré národnosti v rámci jednej rodiny, viaceré pasy. Už e, je tu veľká kampaň o tomto. Ďalej je tu otázka vnútorne presídlených osôb. To sú osoby, ktoré nie sú migrantmi, ale museli utiecť vo svojej vlastnej krajine. Tí sa tiež prehliadajú často. Ďalej detenčné zariadenia. E, vy ste e, vo vzťahu k migrantom a k zadržiavanie detí v detenčných zariadeniach. E, takže to sú otázky, ktoré súvisia s tretimi krajinami, ale nezabúdajme, že aj my tu máme detenčné centra pre deti v Európskej únii, keď hovoríme o tretich krajinách. Ďalej mimo únie, akým spôsobom chceme zabezpečiť, aby sa mali, mali rešpektované ľudské práva. A práva e, maloletých detí, ktoré nemajú zo sebou žiadne dokumenty, to je naozaj problém, ktorý viedol k veľkým e, škandálom v oblasti dodržia ľudských práv. Ja viem, že ja som tu mala viaceré návrhy a že vám duším život, ale verím, že pripravíme kompromisné návrhy. Predsedajúca, ďakujem pekne pani Sargentini. Teraz odozdám slovo o e, pani Malina Bio, ktorá je zodpovedná za výbor pre rozvoj, za túto správu. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať hlavne Marii Kristýne Veržia a takisto celému výboru pre ľudské práva za prácu, ktorú Eh, vynaložili na tejto správe a za DV hm, chcem povedať, že my takisto pripravujeme stanovisko k tejto správe, aby sme mohli predložiť našu víziu za náš výbor. Najprv by sme vás chceli oznámiť, že eh, nútená migrácia a teda ľudia, ktorí sú nútení odísť eh, zo svojich krajín, odchádzajú kvôli veľmi vážnym ekonomickým, sociálnym a iným dôvodom máme zodpovednosť ako Európska únia za to, aby sme migráciu ju pochopili, eh, aby sme aj hovorili aj o negatívnych eh, dopadoch eh, nadnárodných spoločností Európskej únie a takisto aj obchodných politik Európskej únie v tretich krajinách, ktorí ich priviedli k ochudobneniu, využívali prírodné a ľudské zdroje týchto krajín. Takisto vám chceme povedať, že vojenské zásahy členských štátov tretich krajín sa zvýšili, takisto aj na porušovanie ľudských práv a takisto aj túto no, ovplyvňuje túto nútenú migráciu a chceme tiež povedať, že Európska únia tiež eh, zvyšuje eh, eh, externý dlh týchto tretich krajín, ktorí tým pádom ešte sú chudobnejšie a chudobnejšie tým, že zasahuje do tých verejných politik. Takže je potrebné, aby Európska únia naozaj tento externý dlh tretich krajín anulovala. Tieto krajiny, ktoré stále porušujú ľudské práva a takisto aj porušujú pres, mm, systém e, ochrany hraníc. Častokrát e, títo ľudia sú e, obeťami násilia pachaného na ich zdraví a e, najdôležitejšia otázka, ktorú chceme zakomponovať e, za výbor DB, chceme odsúdiť zneužívanie finančných zdrojov na migračnú politiku. Čiže ako častokrát sa zneužívali zo strany Európskej únie e, fondy pre rozvoj, ktoré v skutočnosti tretím krajinám sa snažili nanútiť obchodné alebo migračné politike či, či ekonomické politiky. E, ktoré boli v ich záujme. A na záver žiadame, aby Európska únia e, čo najrýchlejšie stiahla akúkoľvek dohodu o, o migrácii s tretimi krajinami, e, ktoré porušujú ľudské práva. Myslím, že toto je veľmi dôležité v súčasnej situácii, situácii, potom ako sa podpísala táto Eh, dohoda z Európskej únie eh, s Tureckom. Myslím, že je veľmi dôležité eh, všetko toto zakomponovať. My budeme hlasovať o týchto návrhoch a ako náhle budem mať výsledok, tak vám ho odovzdám. Ďakujem pekne, pani Viol. A teraz pán Pán Sejda požiadal o slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ospravedlňujem sa, nepočul som slova Mari Kristín. Chcem len požiadať e, toľko, aby v, tomto, v tejto veľmi dôležitej správe neboli vzhľadom na diskusiu, ktorú dnes e, máme na e, pôde um, Európskej komisie a takisto aj včera, ktorá prebiehala v Luxemburgu, aby uh, sme si uvedomili, že by bolo užitočné, aby táto správa um, zakomponovala uh, Eh, otázku eurobondov a Mission Compact, čiže všetky tie finančné nástroje, ktoré sú venované práve na otázke migrácií, obzvlášť v eh, tretich krajinách. Je dôležité zabraniť to, aby eh, tieto migračné toky tým boli ovplyvnené. Čiže je vhodné, ak už to tam nie je zakomponované, že táto téma by sa svojím spôsobom našla aj a bola zakomponovaná do tejto správy. Ďakujem pekne, pán Panzeri a teraz pani Veržia. Ešte nejaká pripomienka? Uh, neviem, či to je problém s prekladom, ale ja som vôbec nepochopila to, čo žiadal pán Panzeri. My uh, budeme mať potom asi bilaterálne rokovania, aby sme sa lepšie pochopili. Ja chcem poďakovať uh, všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa vyjadrili. To, čo som si vypočula, viac menej je v súlade s tým, No, čo si myslím, že nájdeme kompromisné návrhy, avšak je potrebné naozaj nájsť, nájsť čo najviac kompromisných návrhov na to, aby sme zohľadnili stanoviska všetkých, ktoré by mali byť zakomponované. Čiže, ako som to už povedala, už som viac menej pripravila, alebo teda pripravili my, ja sa snažím to teraz práve prečítať a validovať asi 20 pozmeňujúcich návrhov a teraz e, mojou najväčšou obavou je to, aby som e, zhromažila čo najviac pozmeňujúcich návrhov, pretože čím viacej budeme mať pozmeňujúcich návrhov okrem kompromisných návrhov, tak tým väčšia frustrácia bude nakoniec e, vládnuť medzi všetkými. Samozrejme, Eh, zásadnou otázkou, eh, keď hovoríme o migráciách o migrácii a ľudských právach, je ochrana eh, ľudských práv. Ja mám chuť povedať, že je to len iba jeden prvok, pokiaľ ide o samotnú otázku migrácie, pretože migrácia má rôzne rôzne príčiny a nechcem, aby my sme sa dostali do, panc, do pasce e, diskusie o, o ekonomických utečencov, pretože v tretich krajinách e, to nemá vôbec zmysel, keď o tom hovoríme ako na území Európskej únie, pretože azylové právo e, neexistuje implementácia ženevskej dohody, ktorá nie je ratifikovaná, keby neexistovala. Čiže my musíme oddeliť to, aby sme tu nemali takú legislatívu, ktorá by ochraňovala migrantov a ktorá by umožňovala azylové právo. Čiže musíme sa snažiť neustále sa e, mm, dostať e, do situácie, ako to vyzerá v tretich krajinách, aby sme paralelne e, sa snažili nie len pozerať na to našim pohľadom, ako keby z našeho okna, pretože tu máme rôzne mm, rôzne také znenia, ktoré sú ako keby mm, nezrozumiteľné pre mnohých. E, a takisto pre niektoré vlády, čo môže vplyvať na zahraničnú politiku Európskej únie. Takže pokiaľ ide o právny rámec, pre migrantov toto je tá zásadná otázka. Viem, že tu máme e, diskusiu a ešte s pani Besera, pokiaľ ide o, o vlasti o e, migrantov. Pre mňa môžem povedať, že e, toto nie je pre mňa príčina, ale to je pre mňa dôsledok e, migrácie, pretože mnoho migrantov e, mm, stráca štátnu príslušnosť, pretože e, sa nachádza v krajinách, kde im to nie je uznané. Čiže my e, s týmto nesúhlasíme, čo navrhla moja kolegyňa v tom sme vypracovali aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Potom tu máme takisto ochranu o, žien a hlavne detí, čiže tých najzraniteľnejších skupín. Tu samozrejme sa budeme snažiť predložiť kompromisné pozmeňujúce návrhy. Myslím, že s tým nebudeme mať problém, aby sme našli nejaký o, kompromis. Máme tu aj otázku zadržiavania. Myslím, že tie normy na európskej úrovni sú jasné zadržiavanie by malo byť iba výnimočnou situáciou pre migrantov, o to viacej pre utečencov a ešte viacej pre e, deti. Takže myslím, že aj tu musíme nájsť e, nejaké si znenie, nejakú si formuláciu, aby sme ubezpečili všetkých e, tie návrhy pozmeňujúcich návrhov sú tu, ale e, máte ich všetci k dispozícii, ale e, ubezpečujem vás, že ich budete mať e, čo najrychlejšie. Tie zvyšné pošlem vám ich v angličtine a vo francúzštine, ale si želám, ja si želám a hovorím to opätovne, aby to bola francúzska verzia, ktorá bude pravoplatná Neviem, prečo by sme mali pracovať v angličtine, ja mám anglickú verziu, ale ja som si není v tej angličtine taká istá, ako som už povedala, keď je to vypracované v angličtine, takže by som si želala, aby to bola francúzska verzia, ktorá by bola záväzná, aj keď e, môžeme pracovať dvojazyčne, francúzsko-anglicky. Inak e, budem e, takisto e, musieť vypracovať pozmeňujúce návrhy v e, takej jazykovej verzii, ktorá vás vôbec e, neuspokoja. V marci sme ho sa venovali otázke rodovej rovnosti a uh, rovnosti medzi mužmi a ženami. Ja som pracovala, uh, za, či ja som bojovala za to, aby to bolo vo francúzštine a teda musel som bojovať s jazykovými službami, čiže sme potom na e, plenárke e, to e, schválili v uznesnení a potom sme boli museli sme bojovať za to, aby dokonca, keď píšeme o feministke, aby to bolo z E na konci, čo je znak vo francúzštine ženského rodu, čo je úplne jasné, že keď hovoríme o feministke, tak je to žena, ja som žena a ja a teda trvám na tom, že táto moja správa bude vo francúzštine a teraz e, vediem ďalšiu bitku. A keďže som bojovnička za ľudské práva, tak e, tá bitka, ktorú e, vediem v tejto oblasti, je to, že vlastne francúzština je rodovo príznačný jazyk, čiže muž e, má takú konotáciu určitého druhu a my chceme bojovať za to, aby sa v otázke, kde hovoríme o ľudských právach, slovo om, ktoré má na začiatku h, e, písalo s veľkým h, aby bolo jasné, že om s veľkým h je človek a om s malým h je muž. Takže e, to, pretože to absolútne mení celú konotáciu, takže e, poprosím vás, aby jazykové služby to tiež pochopili. Predsedníčka, to ešte nebolo vyriešené. Ja neviem, akože ten čas, ktorý potrebujeme na pozmeňujúci návrhy, Stále trvám na to, aby tie texty, ktoré ja vypracujem, e, boli vypracované v mojom rodnom jazyku, pretože sa mi to zdá úplne normálne. Dobre, je to normálne, hovorí pani predsednička, ideme ďalej. Chcem poďakovať ešte raz, hovorí pani Veržia všetkým a dúfam, že najneskôr v piatok alebo možno ešte v priebehu dnešného dňa budete mať prvú verziu pozmeňujúcich eh, kompromisných návrhov, ktoré vám umožnia pracovať. Dúfam, že to bude v Nemčine. Takže teraz neviem, hovorí pani predsednička. A pokračuje. Neviem ešte stále, či to hlasovanie bude 23 alebo 23. alebo 24 O tejto správe, pán Howitt, viem, že vy ste veľmi stručný a efektívny a poprosím vás, aby ste e, to rýchlo nejak odprezentovali, lebo zaostávame. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že som prvý rodený angličan, ktorý tu hovorí. A ja si nemyslím, že môj rodný jazyk má byť E, nanútený hoci komu, alebo každému v tomto výbore. To je veľmi dôležité. Ja vítam tú skutočnosť, že sme hovorili o feminizme a o otázke žien. A ja podporujem práve túto, tento prístup k činnosti spravodajcov bez ohľadu na to, ako sa to spravo, e, aké roduje. Prácu sme dobre začali, mali sme dobrú komunikáciu a ten hlavný výbor, výbor pre zamestnanosť odviedol vynikajúcu prácu, výborné vypočutie a tam sme prispeli aj my, ďalší spravodajcovia, bolo to fantastické. A musíme vidieť našu správu práve v tomto kontexte týchto, tohto rozvoja. Ja som prišiel s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi. a prvé výmene názorov som sa troška zdržiaval, i keď tam bolo niekedy také kontroverzné znenie, vzhľadom na to, že máme obmedzený počet slov, to, to sú 1, 6, 20, 25, 12 sa týka ľudských humanitných katastrof, ale boli tu aj iní kolegovia, ktorí mali pozmeňujúce návrh k tomu a 20 sú ukazovatele a údaje a ich zber. Aj tu mali kolegovia pozmeňujúce návrhy takže pripravím kompromisy v toľkých jazykoch, ako to dokážem a pokriem čo najdlh, najviac oblastí. Hovoril som aj o EPP, pozmeňujúcich návrhoch KOSu a ďalších, to som podporil. Normalizácia, štandardizácia, to musíme nájsť sa správne miesto v stanovisku. Myslím si, pokiaľ ide o posilnenie peňazí na samostatné bývanie, dobre, ale súvisí to s tou vetou, non-funding things miesto funding things, takže by to malo byť e, lepšie formulované. A 21 je o údajoch, to podporujem, malo by to byť v kompromise. Pán Demesmaker mal veľa pozmeňujúcich návrhov, dobre, subsidiarita, samozrejme, to neviem, či musíme uvieť v každej správe, o tom sa musíme ešte porozprávať. Potom 30 je management katastrof, to som podporil. Valencia 14. Neviem, či je to možné. 15. Prístup, dostupnosť, podporil som to. A mali by sme dosiahnuť kompromis 18. -ka práva na rodinné prostredie, to rozumiem, o čo to vyplýva, ale neviem, či to musí byť v tejto správe, neviem, či to zapadá do rozsahu tejto správy. Keby sa pán Demismaker mohol nad tým zamysleť a 26 je otázka znenia. Podporím, pán Crown, zlepšenie znení 3, 5, 7, 25, 9, financovanie, dobrý návrh, má byť súčasťou kompromisu 23, kurzy, to je pod, dodanie podporujem, pán Kovačev, desiatka, štrukturálne fondy, niečo sa mi tam páči, malo by to byť e, súčasťou 29 k rozvoju, sú, podporujem feminizmus a dobré a ľudské práva. Tam boli tiež veľmi dobré návrhy. A je to vynikajúce. Jednoducho potrebujeme dosiahnuť aj kompromisy k pozmenujúcim návrhom. Ďakujem veľmi pekne, pán Hovit. Pán Džip. Pán Gžip. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja tu zastupujem tieňového spravodajcu Andreja Kovačeva, ktorý nemôže byť momentálne prítomný. Chcel by som v jeho mene poďakovať veľmi srdečne za text e, stanoviska, aj keď Richardovo uznávam, že je to text, ktorý je naozaj vyvážený, A no, napokon ešte nie sú ani žiadne pozmeňujúce návrhy, ktorým by som nesúhlasil, ale určite budeme ešte ďalej diskutovať aj s spravodajcami, aj tieňovými spravodajcami. Avšak o čom by som sa chcel baviť je otázka takého pozitívneho jazyka v niektorých formuláciách. Čo, čo som vlastne už aj jemu odporučil, aby niektoré vyjadrenia boli skôr v takom pozitívnom duchu to sa potom bude ľahšie akceptovať. Otázka štrukturálnych fondov, ale v tom, s tým súvisiaca otázka využívania štrukturálnych fondov a ich zámerom je, aby sa zdôraznila úloha Európskej únie ako najväčšieho donora oficiálnej rozvojovej pomoci. Predpokladám, že e, tomto dokumente, ktorý sa vyjadruje k multilaterálnym otázkam, je to naozaj dôležité a treba to zdôrazniť, že to, Európsk, že to finančné úsilie zo strany Európskej únie je naozaj e, veľmi podstatné a myslím si, že to sú práve tie najdôležitejšie e, pripomienky od kolegu Kovačova, ktorý, e, ktorý mi pripravil, aby som odovzdal. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší, pán Prasovič, ďakujem. V prvom rade náš tieňový spravodajca sa k nám dnes do poludnia nemohol pridať, aby sa vyjadril k návrhu stanoviska e, Richarda Hojta. Avšak som tu, aby som hovoril v jeho mene stručne. Charles je veľmi skúseným poslancom, predsa však znovu nedokázal prísť s pozmenujúcimi návrhmi k návrhu stanoviska. Odvedol si áno, je dobrú právu. Vidíme, že je to vyvážené stanovisko, dobré stanovisko a pôjde v duchu hľadania kompromisov, ktoré ste naznačil. Veľa šťastia, je to vynikajúce východisko na pokračovanie v práci a je to dobrý príklad toho, ako môže byť angličtina jazykom na dosahovanie konsenzu. Ďakujem. Dobre. Takže Dohodli sme sa na jazyku. Teraz ja na záver tejto časti by som chcela povedať, že obidve správy, tak správa pani Verži, ako aj pána Hoveta, sú správy, ktoré do hĺbky sú spracované, ktoré naozaj pracujú do hĺbky na tie, alebo spracovali do hĺbky tieto témy, takže môžeme e, naozaj potvrdiť, že e, to bude s veľkou podporou nášho výboru presadené. Ďakujem obidvom za ich prácu, jednému v angličtine, dovidenia pán Howitt a pani kolegyni vo francúzštine. Teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu e, nášho programu zasadnutia, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Stanovili sme si výmenu názorov ohľadom e, osoby, ktorá sa nachádza po mojej ľavici, pani Taslima Našlin. Ide o e, bangladešskú o literátku, ktorá dostala Sacharovú cenu v roku 1994 a, veľmi stručne by som vám k nej, ne, o nej niečo povedala, lebo, lebo ide o historickú aktivistku proti e, Eh, všetkému útlaku páchanému na ženách. Eh, máme tu ďalšieho pozvaného, pána Saliho Osmana, ktorý žiaľ Bohu nemohol pricestovať, pretože sudanské úrady mu teraz odobrali pas, keď chcel eh, cestovať do Ženevy a následne mm, nebolo dosť času uľahčiť a zabezpečiť mu výzva, takže pán Osman nebol, nebol, nemohol eh, cestovať. Eh, poslal nám eh, svoju je oznámenie za seba, ale nemám zatiaľ k dispozícii, takže teraz odozdám slovo len pani Taslime Našrin, ktorá je tu v rámci festival One World. Ide o kinematografický festival. Budeme diskutovať takisto aj o, filme, ktorý bol uvedený do kin 19. apríla Maj Jihad, ktorý e, hovorí o radikalizácii niektorých vrstiev. Pani Našin, teda my vám vás tu vítame a s veľkým záujmom budeme počúvať, čo nám chcete povedať. Thank you. Thank you for giving me... Ďakujem za to, že tu môžem hovoriť v Európskom parlamente. Veľmi ma znepokojuje bank, situácia Bangladeši a Indii. Viete, čo sa tam deje? Islámsky fundamentalisti vraždia racionálnych ľudí, sekulárnych ľudí, slobodomyselných ľudí, spisovateľov. Už zavraždili viac ako 10 talentovaných intelektuálov, spisovateľov, blogerov, ale bangladešská vláda nespravila nič proti týmto zabijakom. Pravdepodobne bangladežská vláda chce využiť náboženstvo e, pre svoj vlastný záujem. Pravdepodobne e, premiér si, premiérka si myslí, že keď požiada políciu, aby zatkla týchto zabijákov, E, stratí hlasy pobožných. A preto títo osvietení blogery a sprav- spisovatelia sa nemôžu dočkať spravodlivosti. Premiérka na, skôr hovorí, že, že nikto nemá mať právo dotknúť sa náboženského cítenia druhých, ale je veľmi potrebné, aby táto krajina kritizovala dogmatické postupy v náboženstve. My trpíme pod islamom, máme náboženské zákony, máme problémy v otázke rovnosti mužov a žien. Ženy nemajú žiadne práva nemajú rovnaké práva v manželstve, rozvode, starostlivosti o deti alebo v dedičstve, lebo máme zákony, ktoré vychádzajú z náboženstva, nemáme zákony, ktoré vychádzajú z rovnosti. Takže my, ľudskoprávni aktivisti, sme sa snažili o občianský kód, zákonník, ktorý by vychádzal z rovnosti, ale vláda nemá záujem reformovať islám, alebo ho zmeniť. Takže nemáme slobodu prejavu v Bangladeši, pretože vidíte, ako vraždia slobodomyselných ľudí len za to, že kritizujú islám. Ak kritizujete iné náboženstva, tak tam nie je problém, ale vždy, keď kritizujete islám, tak vás vrhnú do väzenia, alebo vás prinútia odísť do, exilu, do exilu, ako v mojom prípade pred 22 rokmi, ma prinútili opustiť moju vlast len preto, že fundamentalisti nechceli, aby som žila v svojej vlasti a vláda miesto toho, aby konala proti týmto fundamentalistom, ktorí vydali na mňa fatvu a vypísali cenu za moju hlavu, tak vláda konala proti mne. Vláda podala na mňa žalobu z dôvodu úražky náboženského cítenia, Musela som sa začať skrývať, lebo bol na mňa vydaný zatýkač a nakoniec ma vyhodili z mojej vlasti. 22 rokov uplynulo odvtedy, ale nesmiem sa vrátiť, nemám právo návratu. A teraz islamistickí fundamentalisti e, páchajú e, hyenistické zločiny proti slobodomyselným ľuďom, kedy som žila v Bangladeši, by ma rozsekali na smrť, ako sa to stalo ďalším sekulárnym ľuďom, spisovateľom, racionálne uvažujúcim ľuďom. Ale dnes mnoho sekulárnych spisovateľov a blogerov musí opustiť krajinu. Niektorí tam ešte vytrvávajú a vraždia ich. A vláda namiesto toho, aby konala proti týmto zabijakom, koná proti intelektuálom, blogerom, blogerom, ktorí žiadajú o policajnú ochranu, ale nikdy ju nedostali. A teraz sa niektorí z nich skrývajú, pretože nebolo možné, aby každý odišiel z krajiny. Je to predsa veľmi ťažké e, získať víza do Európy alebo Ameriky alebo dokonca susedných krajín. Takže ja neviem, čo sa dá spraviť v tejto otázke. Možno by ste mali povedať niečo bangladežskej premiérke, aby konala proti týmto islamistickým zabijakom, pretože pred dvomi týždňami jeden muž racionalista, sekulárna osoba, jednoducho za toho zabili, brutálne ho zavraždili islamisti. A prečo zabíjajú tak veľa ľudí? Pretože vedia, že ich nezatknú, lebo vedia, že sa im nič nestane. Takže vlastne sa vôbec neboja a pokračujú vo vraždení týchto rozumných ľudí. A čo chcú? Chcú, aby nebola sloboda prejavu pre ich opozíciu a nechcú počuť žiadnu kritiku islamu. Ale bez kritiky islamu je nemožné dosiahnuť zmenu v islamskej spoločnosti bude nemožné oddeliť náboženstvo a štát. A to je veľmi potrebné v islamských krajinách. Bola kedy v kresťanských krajinách kresťanskí fundamentalisti vraždili ľudí, ktorí kritizovali kresťanstvo ale Európa dosiahla zmenu a EÚ má oddelenie cirkvy od štátu, ale v islamských krajinách to ešte sa nestalo. To musíme spraviť. Ženy veľmi trpia pod islamským právom a islamskými pravidlami. V Bangladeši väčšina žien no, chodí v burke a v hijabe, lebo začala islamizácia a vláda tomu nezabránila a naopak skôr podporovala islamizáciu krajiny. Takže islamisti dostávajú peniaze z krajín na Blízkom východe od islamistov tam. A krajina sa takto e, ničí a sekulárni ľudia sú obeťami islamistov a vláda namiesto toho, aby zatkla zabijakov, fundamentalistov, ktorí vydávajú fatvu na spisovateľov, ktorí zavra, ktorí vraždia ateistov, racionálnych blogerov, tak Vláda zatýka racionalistov, sekularistov, ateistov len preto, že kritizujú islám. Takže je to taká blasfémia. A máme zákony proti kacírstvu aj v Bangladeši, v Inde, Indii a Pakistane a tieto zákony o kacírstve využíva vláda na to, aby zatkla slobodomyselných ľudí Takže je to veľmi zlá situácia nielen v Bangladeši, ale aj v Indii. Možno viete, že hinduistickí fundamentalisti nedávno zavraždili nevinných moslemov len preto, že jedli hovedzie. Len preto, že jedli hovedzie. A oni chovajú dobytok a predávajú ho tam. A hinduistickí fanatici ho ob, ich obvinili z toho, že jedli hovedzie a brutálne ich zavraždili. Týchto obchodníkov s dobytkom, týchto nevinných moslimov, ktorí jedli hovedzie. A taktiež hinduistickí fanatici v Indii zavraždili niekoľkých racionalistov len preto, že kritizovali hinduizmus. Takže Veľmi smutné je, že indická vláda nekoná proti týmto hinduistickým fanatikom, ktorí zabíjajú, vraždia ľudí. Takže ja si myslím, že aj India využíva náboženstvo v svoj vlastný prospech. Politici ho tak využívajú. A keďže sa nič nedeje a nie sú žiadne opatrenia žaloby voči týmto e, zabijakom, hinduistickým fanatikom, tak to ich len povzbudzuje v tom, aby pokračovali v týchto zvrhlých zločinoch. Ja neviem, čo by sa malo spraviť. Ja som spisovateľka, píšem proti rôznym druhom extrémizmu, fanatizmu, a som za jednotný e, občianský zákonník, ktorý by nestal na náboženstve. Som aj za sekulárne vzdelávanie miesto náboženského vzdelávania. A možno viete, že mešity a madrasy v Bangladeši sú živnou pôdou pre islamských fundamentalistov tieto mešity a madrase by mali byť kontrolované vládou, ale vláda nekoná proti týmto zločincom a nepríjma žiadne opatrenia na sekularizáciu štátu a spoločnosti. Takže my, spisovatelia, neviem, čo môžeme robiť, a dosiahnuť. Moje knihy sú zakázané a aj v Bangladeši, aj v Indii ich cenzurujú len za to, že hovorím pravdu. Keď kritizujete kresťanstvo, judaizmus, hinduizmus, vás nazvu osvieteným intelektuálom, ale ak kritizujete islám, tak vás nazvú islamofobom. A nikto nechce byť nazývaný islamofobom, takže sú radšej ticho. Ale ako dlho máme byť ticho? Ak chceme zmeniť islamské krajiny a islamské spoločnosti, ak chceme sekularizovať obyvateľov, tak je veľmi dôležité, aby sme kritizovali dogmatické postupy islamu a v moslimských krajinách je to takmer nebožné. Bangladeš vo bola kedy sekulárnou krajinou, ale stáva sa islamistickou, fundamentalistickou krajinou a ako viete, Pakistan je už islamskou, fundamentalistickou krajinou. Takže my, ľudia, ktorí veríme v ľudské práva, práva žien, sekularizmus a demokraciu, my trpíme ja neviem, koľko vy dokážete urobiť, ale žiadam, aby ste niečo spravili, aby to pre nás bolo ľahšie, aby sme mohli tam ľahšie pracovať. My nechceme, aby nás dávali do väz- vrhli do väzenia, zabíjali. My sme nikoho nezabili. My hovoríme len o ľudských právach a právach žien a sekularizme prečo by sme mali byť za to zavraždení. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli. Ďakujem veľmi pekne. Áno? Máte prosím otázky? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a nám povedali veci, ktoré sú veľmi znepokojujúce. Moja otázka je táto. Keď táto atmosféra netolerantnosti je tak hlboko zakorenená, tak ako je to s občianskou spoločnosťou? Ako všeobecne reaguje spoločnosť na tieto zločiny? na útoky, zabitie nezávislých novinárov a blogerov radikálmi. Je nejaká všeobecná reakcia zo strany spoločnosti, niečo, čo by sme mohli zovšeobecniť alebo si všimnúť v Bangladeši? Myslím, že ľudia sa boja, boja podporiť týchto sekulárnych blogerov, pretože v Bangladeši slovo ateista je veľmi handlivé slovo. Nikto nechce podporovať ateistov. Myslia si, si to, že ateistov treba zavraždiť, takže nie je žiaden protest proti takýmto zabitiam v spoločnosti. A vláda aj preto vlastne nekoná asi. A prečo ľudia nepodporujú týchto blogerov, ktorí nikdy nikoho nezabili, ktorí nikdy nespáchali žiaden zločin? a ktorých zabili len preto, že vyjadrili svoj názor, ktorý sa líši od fundamentalistov. Myslím si, že islamizácia začala koncom 70. rokov a mnohí ľudia sa stali veľmi nábožensky založení, aj extrémni možno nie sú teroristami, ale určitým spôsobom podporujú terorizmus. Mnohí ľudia podporujú ISIS a Boko Haram. A keď aj ateistických blogerov zabijú islamisti, tak aj bežní moslimi to podporujú. Takže je to veľmi zlá situácia, ale deje sa preto, že sú zmeny v Bangladeši smerom k fundamentalizmu, ktorý nahradil sekularizmus. Ako viete, je to určitý konflikt. Nie je to konflikt medzi islámom a kresťanstvom, alebo tento konflikt nie je medzi hinduizmom a islamom. Nie, to je konflikt medzi sekularizmom a fundamentalizmom. Je to eh, konflikt medzi racionálnou myslou a slepou, medzi inováciami a tradíciami, medzi civilizáciou a barbarstvom, medzi tými, ktorí si cenia slobodu a tými, ktorí si ju necenia. Eh, ďakujem veľmi pekne. Rozumiem, že je to veľmi zložitá situácia. Hovoriť dokonca o tom, Pýtali ste sa nás, čo môžeme spraviť preto, aby sa veci pohli vpred. My máme určitý problém, musím povedať. My nevieme ako pracovať v takejto zložitej situácii v, par- v Bangladeši, internej situácii. A Európsky parlament už niekoľkokrát prijal viaceré uznesenia, vyhlásenia a e, vyvolal a žiadal vere- svetovú verejnosť, aby si uvedomila tú zložitú situáciu v Bangladeši. A musím povedať, že táto diskusia o sekularizácii a islamizácii je tiež veľmi zložitá, komplikovaná, pretože to není nevyhnutne to isté ako kristianizácia. My sme mali niekoľko storočí sekularizácie a pohyb, aby sa odčlenila církev od štátu a čo môžeme urobiť my, ako vám my môžeme pomôcť, je požiadať Európsku komisiu, aby preverila v rámci dohod o spolupráci, ktoré sme podpísali s Bangladešom, čo sa dá spraviť, aby sa vyvíjal vyšší ekonomický tlak Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je aktivovať dialog v, alebo rozhovory v rámci delegácie a pozrieť sa na delegáciu v Indii a pozrieť sa, čo sa dá spraviť v Indii Sú to tie praktické veci, ktoré by sme mohli možno dosiahnuť a urobiť v rámci nášho výboru, niečo konkrétne, niečo, čo by nám pomohlo. Pretože my si uvedomujeme, aké je to zložité. Máme teda dohodu o spolupráci, ktorú môžeme e, do, využiť a potom môžeme ešte sa snažiť pracovať prostredníctvom Indie, ktorá je našim hlavným partnerom v tejto otázke a takto by sme mohli vyvinúť nejaký tlak. Teraz pani Tomášik. A potom bude čas na odpoveď. A je tu potom ešte list od pána Osmana, ktorý nemohol prísť. Ja som sa narodila v komunistickej krajine a viem, ako komunizmus fungoval. Ľudia si mysleli, že keď budete e, špehovať ostatní chránite štát. Viete, aké je to veľmi ťažké. Vieme si predstaviť, ako ťažko sa žije v Bangladeši. Čo si myslíte, že Bangladešania očakávajú od západu a čo môže západ spraviť preto, aby sa situácia zlepšila? Takže pani Nazrim, nech sa páči. Nuž, pokiaľ ide o sekularistov, ktorí sú ohrozovaní islamistami, oni chcú eh, v Bangladeši bezpečnosť, eh, chcú pokračovať ďalej vo, svojom, e, vo svojich právach a nechcú, aby, e, aby chcú, aby vláda e, konala proti tým vrahom, proti islamistickým fundalistom, teroristom, ktorí nás ohrozujú. Teraz sú obavy, že niektorí sekulárni blogeri odpustili krajinu, ale to nie je dobré. No keď opustia krajinu, kto sa bude snažiť zmeniť spoločnosť? Títo sekularisti vytvárajú takú dobrú slobodnú myšlielkárskú atmosféru v krajine. Oni sú za slobodu prejavu. Takže to je také dočasné riešenie, aby blogeri opustili krajinu, ale trvalé riešenie je, aby vláda si bola vedomá toho, že fundamentalisti určite krajinu nezlepšia. Demokratická vláda v Bangladeši by nemala porušovať eh, slobodu prejavu a ľudské práva. Je to dôležité pre demokraciu, aby, sa, aby tu existovala možnosť eh, slobody prejavu. Takže niektoré vlády v niektorých krajinách ako by to nechápali. Sice hovoria o demokracii, ale prakticky v slobodu prejavu neveria a neustále porušujú ľudské práva. Takže keby ste mohli poučiť tých politikov, ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegu Martina, keby nám prečítal oznámenie, ktoré nám poslal pán Osman, ktorý nemohol prísť, lebo mu nebolo povolené, aby opustil územie svojej krajiny ktorému tak pádom zabránili orgány jeho krajiny, aby odišiel, aby vo svojej úžasnej angličtine prečítal tento jeho oznam. It's a pleasure to read Mr. Osman's letter. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať hneď na začiatku, že niektoré veci nie celkom znejú dobre v, v angličtine, ale jeho odkazom je, že žiaľ som nemohol prísť do Bruselu, aby som sa zúčastnil tejto dôležitej diskusie kvôli tomu, že mi bol skonfiškovaný konfiškovaný pás e, bezpečnostnými orgánmi, keď som cestoval do Ženevy, ale chcel by som využiť príležitosť a zopakovať to, čo som povedal už na stretnutí, so e, stretnutí, e, na stretnutí s Európskou lokačnou službou že bolo veľmi dôležité v Chartume, veľmi dôležité, že poslali dve misie EÚ do Sudánu v jednom týždni a je dôležité diskutovať o otázkach, ktoré, pre ktorými stojí aj po ktorým čeli aj Sýria a e, že mohli delegácie položiť otázky a vyjadriť svoje obavy. Opakujem aj to, čo som povedal e, vtedy s e, týmto delegáciám. Poprvé, prvá oblasť obavy je podporiť iniciatívy a zastaviť vojnu medzi vládou Sudánu a rebelmi, ktorí neustále terorizujú civilistov a predstavujú veľkú hrozbu a sú e, s, koliskou e, migrantov, budúcich migrantov. Um, musia eh, zabezpečiť eh, prístup k obetiam vojny, aby mohli zotrvať v tých eh, táboroch, ktoré tam sú. A dnes musia sa tam dodržiavať aj bezpečnostné podmienky a rokovania medzi týmito pár stranami musia sa uskutočniť v inej podobe, než tie, ktoré boli v za Bebe, ktoré naozaj zlyhali. Po druhé, vláda Sudánu je známa ako e, ktorá využíva e, otázku migrácie, aby im slúžila svojim vlastným účelom. A tu vidím, že vláda v Sudáne vlastne pokračuje vo svojom práne e, importovaním ďalších utečencov do Južného Sudánu aj vlastne vytvárať e, stále viac utečencov, pričom prakticky e, vlastne na nich poukazujú alebo držia akým spôsobom akoby rukojemníkov toho, aby mohli získať väčšiu finančnú podporu z EÚ. Množstvo uh, obetí genocídy a zločinov proti ľudskosti naozaj boli pri smutní z toho, keby uh, Európska únia na nich zabudla a ich e, vláda samotná na nich zabudla a úplne zabudla na, na to, aby poskytla spravodlivosť. Po tretie, e, Vláda v Sýrii je kľúčovou, ktorá by mala zmeniť politiku voči vojnovým utečencom a je potrebné prijať e, príslušné reformy a je treba prijať obnovu nezávislosti súdnictva. Hovorí rečník, ktorý číta, hovorí, že táto angličtina nedáva celkom zmysel. Jednoducho treba e, zvenovať pozornosť obetiam e, zločinu proti ľudskosti a treba priviesť páchateľov pred Medzinárodný súdny tribunál a e, spravodlivosť e, musí podstúpiť reformy, aby to viedlo k stabilite. Teda myslím, že ty myslí, že bolo by dobré, aby obete mali ochotu zostať doma, aby boli prepustení a nie, aby utek- museli utekať. A aby sa teda nevytvár, aby vláda nevytvárala situáciu nebezpečnosti eh, pre eh, týchto všetkých utečencov a eh, rukojníkov a osoby, ktoré sú aj premiestnené, čiže EÚ musí preskúmať svoje pozície voči genocíde, ak chce byť konzistentná so svojimi princípmi, spolupráce s sudanskou vládou. Ďalej, všetky tieto otázky môžu zohrať dôležitú úlohu v mierovom úsilí a v zastavení porušovaní ľudských práv nie len v tých vojnových zónach v Sudáne, ale aj v iných afrických krajinách, kde sa popierajú základné e, ľudské práva. A dúfam, že to, som týmto prispel. Ďakujem za vypočunie pán Salim Osman. Napíšeme mu list pánovi Osmanovi, aby vedel, že jeho slova boli vypočuté na podvýbore pre ľudské práva napriek tomu, že mu neumožnili úrady jeho štátu, aby sa dostavil do Bruselu, lebo zdá sa, že je to kľúčová osoba, pokiaľ ide o vzťahy, ktoré Európska únia sa snaží nadviazať so Sudánom a vzhľadom na udalosti, ktoré sa teraz e, dejú v jeho krajine a vzhľadom aj na Sacharovú cenu, ktorú sme mu udelili, chceme mu poďakovať za to, že sme mohli vypočuť eh, jeho hlas a chcem poďakovať teraz eh, takisto aj k pani Nasrin, že prišla medzi nás eh, a že ďakujeme a dúfame, že bude naďalej spolupracovať s týmto parlamentom. Chceme poďakovať ako vždy za, jeho prácu, za jej prácu a za jej odvahu. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Y ahora eh, tienen eh, ustedes el eh, workshop sobre Teraz pokračuje workshop o, o ľudských právach v Severnej Kórii a predsedníctvo prevezme pán Takeš. we should start now? Yes. If yes. Please sit down, ladies and gentlemen. Takže prosím, dámy a páni, keby ste sa usadili. I say hello to everybody. Well... Všetkých pozdravujem. Vítam všetkých účastníkov a účastníkov dnešného workshopu, vrátane e, členov delegácie EP pre s korejským polostrovom. My sme veľmi vďační za to, že tu máme dnes panel expertov, ktorý nám opäť pomôže získať lepší pohľad do jednej z najväčších, z najväčších e, prípadov odpovednosť za viaceré, zodpovednosti za viaceré závažné porušenia ľudských práv e, krajinou, teda Severo, Severnou Kóreou. Máme tu pána Suri, ktorý prišiel dlhú cestu zo Soulu, ktorý je členom výboru pre ľudské práva a podvýbor pre ľudské práva sa rozhodol, že tentokrát preskúma detálnejšie situáciu a politické možnosti, ktoré sa týkajú prevzatia zodpovednosti za pretrvávajúce a zásadné porušovanie ľudských práv v Severnej Kórii. Ja by som chcel pripomenúť, e, že e, OSN pripravila, zriadila vyšetrovaciu komisiu a ich e, rezolúcie boli skutočne bezprecedentné. E, odvolávali alebo spomenali o množstvo e, rôznych porušení ľudských práv a vojnových zločinov a preto spoločenstvo vyzvalo OSN, aby sa tí páchatelia predviedli pred Medzinárodný trestný tribunál. V marci 2016 OSN rozhodlo, že vytvorí panel, panel expertov, ktorí budú preskúmavať eh, prácu pri vyšetrovaní zodpovednosti vlády za tú, tieto aktivity a pán Darusman, ktorý je osobitným spravodajcom pre Severnú Koreju OSN a členom tejto vyšetrovacej komisie. Tento žiaľ dnes nemohol prísť dnes medzi nás, ale bol veľmi aktívnym a v, pri prezentácii svojej poslednej správy v marci e, vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby um, vedenie severokorejské, vrátanie pána Kim Jong-una, že títo sú zodpovední za zločiny voči ľudskosti a vojnové zločiny tejto krajine. A EÚ bola v prvej línii v boji sa agendu ľudských práv, aby táto téma bola, mala vysoké miesto v medzinárodnej agende a ju takisto zohrala dôležitú úlohu aj vo, vo viacerých uh, uzneseniach a rezolúciách Bezpečnostnej rady a veľného zhromaždenia OSN vo otázke Severnej Kórie a tiež bola jedným z iniciátorov uh, založenia tejto uh, vyšetrovacej komisie. EÚ naďalej vedie politiku e, kritického vzťahu s no-, Severnou Koreou a na jednej strane e, sa spolieha na e, dialog a určitý určité programy humanitárnej pomoci a na druhej strane na diplomatický tlak a sankcie. posledný jadrový te- test a vypúšťanie rakiet zo strany Pyongyangu sú varovným signálom pre medzinárodné spoločenstvo a ohrozujú zvyšujúce sa napätie na tomto polostrove a v celom regióne. Napriek eh, nedostatku eh, pria, mého zásahu EÚ v oblasti bezpečnosti na tomto bolostrove zrastie tu potreba pre EÚ, aby zohralo, zohrala veľmi dôležitú a konštruktívnu úlohu. Ako viete, Európsky parlament e, vedie alebo udržiava túto tému, alebo sa tejto téme vyjadruje sa k nej vyjadril, aj mal svoje uznesenie z 21. januára a tam sa jasne vyjadruje pozícia Európskeho parlamentu, že EÚ má konštruktívnu úlohu pri jej kritickom e, zapojení alebo kritickej komunikácii so Severnou Koreou. Ďalej by som vás chcel informovať, že EÚ respektíve e, priateľská skupina pre EÚ a Korejskú republiku e, vznikla v októbri minulého roku a ja sám som tiež bol, je som jej členom a je predsedom tejto skupiny je Paul Ruby, ktorý je rakúským, e, bývalým rakúským europoslancom a on bol aj predtým členom delegácie EÚ a, Euró- EU a Severnej Koreji pričom to je, je to kľúčový strategický partner. Takže je dôležité podporovať od oblasti, ako je obchod, výskum, e, životné prostredie, bezpečnosť. A tomuto sa bude venovať teda tento výbor a môžem pozvať aj ďalších poslancov, aby k nám pripojili do tejto platformy. Chcel by som teraz pozvať prvého re, rečníka, ktorou, ktorou je pani Veronika Bielková z e, Inštitútu pre medzinárodné vzťahy v Prahe a ona je expertkou v medzinárodnom práve pre ľudské práva a členkou Benátskej komisie písala o medzinárodných sankciách a medzinárodných orgánoch činných presadzovaní práva a ona sa venuje otázke Severnej Koreji v jednej zo svojej posledných štúdií, ktorá sa nazýva Zodpovednosť chráni, pre, chrániť prekračovanie Euroázie. Takže je dôležité, aby tu korejská vláda prevzala zodpovednosť eh, za porušovanie ľudských práv a ona sa venuje tejto téme a eh, postaví túto úlohu do širšieho kontextu. Takže nech sa páči, pani Bilko, máte slovo. Thank you. Good morning, lady. Ďakujem, dobré ráno, dámy a páni. Je to pre mňa veľkou cťou, že tu môžem dnes vystúpiť a prihovoriť sa vám. Požiadali ma, aby som sa zamerala na mechanizmy zodpovednosti v prípade Severnej Kórei. Je to pomerne široká téma, ktorá by mala byť všeobecným úvodom pre ďalšie prezentácie, ktoré ešte budú nasledovať. Najprv by som uviedla niekoľko faktov a potom sa zamerám na konkrétne mechanizmy zodpovednosti, ako aj na niektoré e, poručenia. Táto otázka zodpovednosti v prípade DPRK má významné miesto na medzinárodnej scéne od roku 2013, keď komisia skúmala situáciu ľudských práv e, v svojej zverejnenej správe. Táto správa hovorí, že dochádza k systematickým rozšíreným porušovaniam ľudských práv, ktoré nemajú žiadnu obdobu v súčasnom svete. A tento stav pretrváva roky, možno 10 ročia. Sú tam rôzne porušenia ľudských práv od práva na život po porušenie práva na pohyb alebo vyjadrenie názoru. Komisia dospela k záveru, že niektoré z týchto porušení predstavujú aj zločiny proti ľudskosti. Jeden zo z štyroch zločinov, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo. Je jasné, že porušenie ľudských práv a najmä práv proti, zločinov proti ľudskosti E, zakladajú zodpovednosť štátu na jednej strane a individuálnu trestnú, trestnoprávnu zodpovednosť vedúcich predstaviteľov takéhoto štátu. Rovnako je jasné, že medzinárodné spoločenstvo, vrátanie členských štátov EÚ a samotnej EÚ majú politickú povinnosť, zodpovednosť zaručiť zodpovednosť v prípade DPRK a pomôcť obyvateľom DPRK v rámci svojej zodpovednosti e, obhajovať mm, tento koncept R, tak ako, e, ak vás to zaujíma hlbšie, môžem o tom hovoriť potom podrobnejšie. Menej je ale jasné, preto tu máme dnešnú debatu, čo sa vlastne má spraviť v prípade e, Severnej Korei, pretože ako uvidíme, všetky mechanizmy zodpovednosti alebo opatrenia, ktoré sú k dispozícii, majú svoje pozitíva aj negatíva alebo určité rizika spájane s ich použitím. Týmto sa dostávam k jadru svojej prezentácie a prešla by som tie jednotlivé opatrenia zodpovednosti. Sú to tri kategórie opatrení podľa toho, aký účel sledujú tieto opatrenia zodpovednosti a síce to je e, brať na zodpovednosť páchateľov týchto zločinov proti ľudskosti, pomôcť obetiam porušení ľudských práv mimo DPRK a zlepšiť celkovú situáciu v DPRK. Takto chápem ja zodpovednosť mojej prezentácii. Takže prvá kategória opatrení. Doteraz sa pozornosť venovala hlavne tejto kategórie a je to tak, pretože zabezpečenie spravodlivosti, to znamená postavenie tých, ktorí zodpovedajú za vážne porušenia ľudských práv DPRK, je veľmi dôležité. A preto to je jedna z tých dôležitých E, veci, ale vidíme, že je možno veľmi ťažké dosiahnuť e, spravodlivosť v krajine, ktorá má nedemokratický režim alebo sa nachádza v konflikte. To sme videli v Rwande, bývalej Juhoslávii, to vidíme teraz v Sudane alebo v Sýrii. Tá e, prax v KLDR to potvrdzuje. Je do, možné trestne stíhať tí, ktorí zodpovedajú za závažné porušenia v Severnej Koreji na vnútroštátnej úrovni, buď v KLDR e alebo v inom štáte, predsa len vidíme, že, sa, že to nefunguje. Nič to nefungovalo. KLDR e eh, nie je ochotná stíhať svojich predstaviteľov alebo verejných činiteľov a to sa zatiaľ neme, ne, nemení. Súdy v iných krajinách by možno boli ochotné, ale potom sú tu tie praktické problémy, ako sa dostať k tým páchateľom, ako zaistiť dôkazy alebo svetkov. Takže pokiaľ ja zatiaľ viem, sa nedalo, nenastalo nejaké trestné stíhanie v súvislosti so Severnou Koreou, V správe z roku 2014 e, vyšetrovacia komisia navrhla dve ďalšie možnosti. Poprvé, zriadenie nového osobitného ad hoc tribunálu pre Severnú Koreu, podobné tým, ktoré sme mali pre Rwandu a bývalú Juhosláviu, alebo podstúpiť situáciu v KLDR cez OSN na Medzinárodný e, trestný súd. Ja by som začala s tým ad hoc e, tribunálom, to podľa môjho názoru by sa nemalo odporučiť, pretože by mohlo byť veľmi ťažké vytvoriť takýto tribunál, ak niektoré štáty, vrátane starých, stálych členov Bezpečnostnej rady jasne ukázali, že nemajú pozitívny postoj k vytvoreniu takéhoto tribunálu a dokonca, aj keby vznikol, takýto ad hoc tribunál by stál pred rovnakými problémami, aké vidíme dneska na národných súdoch, takže je pravdepodobné, že mnoho rokov by tribunál nemal koho stíhať a to by mohlo hodiť, vrhnúť negatívne svetlo nielen na jeho činnosť, ale aj legitimnosť. Takže tento postup podľa mňa sa nemá odporučiť. Môže sa zdať, že ICC, Medzinárodný trestný súd, by mohol trpeť tými istými problémami, Mohlo by byť totiž taž ťažké zabezpečiť koncenzus v Bezpečnostnej rade a pokiaľ ide o to postúpenie, a ak by aj k nemu došlo, i tento súd by bol v podobnej situácii. To znamená, že by sa ťažko dostal k páchateľom, obetiam, svetkom, dôkazom. A vidíme, že súd by dokázal realizovať svoju prácu len vtedy, ak by dotknutý štát nebol zásadne proti trestnému stíhaniu. Ak je proti tomu, ako je to napríklad teraz v Sudane, tak Medzinárodný trestný tribunál to nedokáže riešiť. Myslím si, že táto opcia postupenie na Medzinárodný súdny tribunál treba túto opciu podľa mňa podporiť z, jedne, z dvoch dôvodov. Poprvé symbolicky. Myslím si, že by to vyslalo dôležitý signál. Ukázalo by, že medzinárodné spoločenstvo je znepokojené tým, čo sa deje v Severnej Koreji. A druhé je praktické. ISIS by mohol začať zbierať dôkazy, ktoré by sa mohli neskôr využiť. A súd, a ukázalo by to, že súd sa už zaoberal so situáciou v Severnej korisi, alebo samot, v jednom prípade v roku 2013 išlo otázku e, na, e, situácie na hraniciach medzi Južnou a Severnou Kóreou a súd dospel k záveru, že nič nenaznačuje, že súd je opravnený. Je to dôležitý príklad, ktorý ukazuje, ako sa to dá riešiť a ako môže Medzinárodný súdny tribunál pristupovať. Ale súčasne musím povedať, že v tejto prvej kategórii opatrení nemôžeme veľa očakávať. Jednoducho, momentálne ešte nenastal iný čas, alebo vhodný čas. Ešte je priskoro. Pokiaľ ide o e, opatrenia, ďalšie v druhej kategórii, a to je druhá kategória, kde sú opatrenia, ktoré majú priamo pomôcť obetiam porušenia ľudských práv, buď v krajine alebo mimo KLDR. V tejto prezentácii uvádzam štyri príklady takýchto mechanizmov, ale mohlo by ich byť oveľa viac. Dva z týchto príkladov, to je poskytnutie materiálnej pomoci a informácií, to by sa malo uskutočniť alebo stať v rámci Severnej Koreji. Je to okamžitá pomoc tým, ktorí ju potrebujú. A alternatívne informácie o situácii v krajine alebo všeobecne. Tieto opatrenia, keď budú realizované, musia byť realizované veľmi opatrne a ich potenciálny dopad a riziká pre obyvateľov v krajine treba taktiež zohľadniť. Potom sú tu dve, ďalšie otázky možnosti reforma a reparácie. To sú tie, ktoré sa, non-reforma a reparácie, to sa deje na území mimo KLDR. Prvá vec je, prvé opatrenie je Eh, presadzovanie zásady nevrátenia, čo zaručí, že tí ľudia, ktorým sa podarí utieť zo Severnej Korei, nebudú vrátení do krajiny pôvodu, kde by boli vystavení trestnému stíhaniu, trestom, mučeniu. Druhé opatrenie, o ktorom hovorím, sú reparácie. Reparácie sa často hápu ako finančná kompenzácia. Ja nehovorím o tom. Ja to chápem oveľa širšie. Napríklad hovorím o psychologickej pomoci poskytovanej obetiam alebo rôzne programy rehabilitácie. A to sa môže robiť aj mimo Severnej Koreji. Vzniká koncenzus, že je takáto povinnosť poskytnúť štátom, štátu taký, štát, že štáty majú takúto povinnosť poskytnúť pomoc týmto obetiam. Tieto dve e, opatrenia E, nenavrátenia a e, kompenzácia, to vyžaduje medzinárodnú spoluprácu, pretože zostávajú títo ľudia v krajinách regiónu a treba im pomôcť. A treba túto pomoc podporiť zvonka, najmä v prípade reparácií, pretože tam by sa zišla určitá finančná pomoc, povedzme EÚ. Mnohé z týchto opatrení nie sú nové, už sa implementovali, to nie je nič nové to, čo je nové, je, že doteraz neboli e, realizované ako opatrenia na, na dosiahnutie zodpovednosti. A posledná skupina opatrení sú opatrenia, ktorých cieľom je zlepšenie situácie v krajine všeobecne. Sú tu tri typy, ak to môžem zhrnúť sú to diplomaticko-politické nástroje, potom cielené adresné sankcie a nakoniec teoreticky použitie sily vojenská intervencia. Hovorím teoreticky, pretože ja si nemyslím, že vojenská intervencia v prípade KLDR je možná. Myslím si, že tie rizika, o ktoré ide pri vojenskom zásahu, sú príliš vysoké, či už pre obyvateľov alebo pre medzinárodné spoločenstvo, takže vôbec nepovažujem za potrebné rozoberať túto možnosť. Máme politické nástroje, teda adresné sankcie politické Nástroje obsahujú dialog so samotnou Severnou Kóreou, ostatnými krajinami, aktívne využitie niektorých mechanizmov, napríklad E, univerzálna e, periodická správa alebo revízia alebo osobitní spravodajci, ktorí majú tematický mandát alebo mandát špecificky pre krajinu alebo panel expertov, ako som už povedala. Zda, mohlo by sa zdať, že tieto politické nástroje sú bez zube. Áno, možno je problematické takto zabezpečiť dialog o základných otázkach, ako sú politickí väzni, sloboda prejavu a podobne, lebo Severná Korea popiera, že by mala politických väzňoch alebo že by dochádzalo k porušeniam e, slobody prejavu. Ale súčasne by som nepodceňovala tieto opatrenia a je dôležité pripomenúť, že najmä v posledných rokoch Severná Korea E, sa zapája do niektorých týchto mechanizmov. Takže tu vidíme, že mali e, účasť na univerzálnej všeobecnej revízii správe, napríklad sa na tom podielala. Takže to je prvá kategória. Potom sú tu adresné sankcie. Severná Korea je už pod sankciami určitú dobu ale, ako sme už povedali, tieto sankcie nie sú naozaj adresné. Toto treba zmeniť, pretože to, čo chceme dosiahnuť alebo zasiahnuť, nie sú obyvatelia Severnej Kóreji. Čiže tento, túto koncepciu musíme prepracovať. A napokon všeobecné závery, odporúčania 4. Poprvé, Konečným cieľom týchto opatrení je a má byť pomôcť obyvateľom Severnej Kórei. A to znamená, že dopad akéhokoľvek opatrenia, o ktorom uvažujeme, na týchto ľudí treba vždy starostlivo preveriť. Netreba E, totiž viac ubližiť ľuďom, ako by to bolo v prípade vojenského zásahu. Všetky tieto opatrenia zodpovednosti majú sledovať tie tri ciele, a to je zodpovednosť páchateľov, pomoc obetiam a zlepšenie všeobecnej situácie. Tieto tri ciele sú navzájom prepojené a sú rovnako dôležité, ale pravdepodobne sa nedajú naraz dosiahnuť a preto si myslím, že kategória 2 a 3 majú byť prioritami v krátkodobom horizonte. Po tretie, neexistuje zázračné riešenie, ani jedno samotné riešenie, ktoré by vyriešilo problém. Mali by sme spoliehať alebo vychádzať z kombinácie rôznych opatrení, ktoré som už spomenula. A to, čo tiež potrebujeme, a možno to znie frustrujúco, je trpezlivosť pretože tieto opatrenia neprinesú zmenu cez noc, vyžadujú si čas. A nakoniec posledné odporúčanie a poučenie Ospravedlňujem sa, vyčerpali ste si čas. Ospravedlňujem sa, pani Bilková, ale musíme pokračovať. A ďalším rečníkom je pán Pačedo Pardo, odborník na medzinárodné vzťahy na King's College v Londýne. Jeho hlavná oblasť výskumu sa týka vzťahov EÚ s e, azijskými krajinami s osobitným zameraním na korejský polostrov. Publikoval najmä tieto témy a taktiež je pravidelným prispievateľom do médií o oblasti východnej Ázie. Skúmal Severnú Koreu, korejský poloostrov, vzťahy z EÚ a snaží sa o lepšie pochopenie severokorejského jadrového programu a medzinárodného úsilia zastaviť e, šírenie jadra. Je zapojený do činnosti rôznych organizácií a sietí, ktoré sa snažia zlepšiť život severokorejských obyvateľov severokorejčanov. Doktor bude hovoriť o tejto výzve, o otázke možnosti e, zapojenia komunikácie s KLDR, maximalizácie vplyvu medzinárodného spoločenstva, vychádzajúc z e, prepojenia medzi ľudskoprávnou agendou, humanitnou pomocou, ekonomickým rozvojom, sankciami, a ďalším medzinárodným úsilím, ktorého cieľom je zabrániť šíreniu e, jadra nukleárnych zbraní. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie hovoriť tu o e, práci s KLDR. Naozaj, ak chceme zlepšiť ľudskú právnu situáciu v Severnej Koreji, tak musíme niečo urobiť a ak chceme dosiahnuť reformy, ekonomické reformy v krajine a možno aj politické reformy v krajine, treba pokračovať. Mám niekoľko tém. Budem hovoriť o tom, čo sú kľúčové argumenty KLDR, ako im vieme odpovedať. Potom sa zameriam na Európsku úniu, ekonomické mechanizmy, ktoré môže EÚ použiť, politická angažovanosť a potom nakoniec uvedím hlavné odporúčania. Myslím si, že EÚ má svoju jedinečnú postavenie vo vzťahu k sebe, k východnej Ázii a korejskému polostrovu. Stále e, viac ju vidia ako spolahlivú krajinu a E, snaží sa presadzovať svoje záujmy bez vojenskej prítomnosti na rozdiel od iných krajín, ale EÚ je súčasne aj takým tým čestným sprostredkovateľom, ktorý nemá žiadnu vlastnú agendu, nemá tam vojenskú prítomnosť. Jeho zahraničná politika nemá nejaký strategický záujem ako USA alebo Rusko alebo iné krajiny. Takže si myslím, že EÚ môže zohrávať dôležitú úlohu. Keď sa zaberiame na KLDR, tak ten hlavný argument, o ktorom chcem dnes hovoriť, je, že hovoria o jadrovom odstrašovaní, lebo sa boja, boja vojny, je tu prímerie z 50. rokov a preto stále hovoria, že sa musíme brániť pred americkou agresiou, juhokorejskou agresiou a tak ďalej a tak ďalej Počul som to od veľvyslancov KLDR, úradných predstaviteľov porušenia ľudských práv, oni to tak nevolajú, e, ne, e, nevolajú, hovoria, to je preto, lebo sme vo vojne a musíme chrániť našu krajinu proti vnútornému nepriateľovi. Potrebujeme stabilitu. Ekonomické sankcie sa chápu ako nástroj na e, vojnový nástroj proti KLDR a ekonomická reforma v krajine z roku 2002 je snahou zlepšiť veci, ale nie zmeniť existujúci systém. Takže musíme sa v komunikácii s KLDR zamerať práve na to, ako sa zapájať, ale KLDR sa cíti izolovaná, nepochopená a myslím si, že si uvedomuje, že Južná Kórea je oveľa úspešnejšou krajinou a že KLDR prehralo, tak povedia sa, hrdinský súboj na Korejskom polostrove. Takže zamerajme sa na EÚ a ekonomickú angažovanosť. Budem hovoriť o tom, čo môže EÚ urobiť, ak KLDR nezmení svoje správanie a čo môže EÚ urobiť, ak KLDR sa bude ochotnejšie angažovať. Keď si pozrieme históriu Severnej Korei a jej vzťahov so zvyškom sveta v zasúdenej vojny, boli bilaterálne rozhovory v riataní Južnej Korei, potom sme mali štvorstranové, šestranové rokovania, mali sme aj organizáciu na energetický rozvoj v Koreji, takže určite raz dojde k takejto správnej obnoveniu udržateľných kontaktov s KLDR. Aj to treba zohľadniť. Ak KLDR nezmení svoje správanie, tak EÚ má ešte stále rôzne, rôzne programy pomoci, ktoré boli základom nielen možno zlepšenia života bežných Korejčanov, ale aspoň sa snažili zabrániť tomu najhoršiemu výstup, výsledku, aký sme mali v 90. rokoch ale myslím si, že ciele by sme mohli mať ambicioznejšie zo strany EÚ. Severná Korea napríklad hovorí, že chce zlepšiť svoje niektoré priemyselné odvetvia, alebo že majú e, tú sopku na severe, ktorú musia riešiť pre možné výbuchy. Takže možno tu rozšíriť naše aktivity zo strany EÚ a riešiť aj tie ďalšie otázky, ktoré nie sú nevyhnutne ľudské práva, ale zle, pomáhali by zlepšiť životnú situáciu severokorejčanov, ktorí nebudú možno už tak umierať od hladu, možno sa podarí vytvoriť určitú strednú vrstvu. Ale toto si myslím sa zatiaľ zanedbáva tento, táto možnosť ľudsk- e, humanitnej pomoci, ktorú by mohla EÚ poskytovať. S tým súvisí napríklad aj to, že EÚ by mohla koordinovať svoje činnosti lepšie s ostatnými partnermi, práve preto, že EÚ už dlho pracuje uh, E, tam bez prerušenia. Napríklad USA mení svoju politiku, niekedy, niekedy svoju angažovanosť. Japonsko niekedy áno, nie. Južná Korea to už je osobitný prípad. Ale EÚ a jeho koordinačná úloha je dôležitá, pretože je pripravené pokračovať v svojich aktivitách LDR KLDR a to možno kontenzualizovať v úsilí o nešírenie. Takže toto úsilie o nešírenie by sa mohlo viesť cez EÚ a mohlo by to byť cestou, ako vyjadrovať naše obavy KLDR. A nakoniec si myslím, že z dlhodobého pohľadu, ak KLDR nezmení svoje správanie o 50 rokov, tak treba uvažovať o možnosti konania postupného konania, tak ako napríklad sa v septembri 2005 dohodlo v šestkolových rokova- rokovaniach alebo potom o rok neskôr. To znamená, že každý krok, ktorý urobia, urobí týchto šest strán, bude mať svoj protiažok na strane KLDR a treba možno o tom uvažovať, ak by KLDR nezmenila svoje správanie. Ak by došlo k zmene správania, včera napríklad Ministerstvo zahraničných vecí v USA povedal, že je ochotné pracovať s KDF, tak ako to robilo s Kubou alebo s Iránom nedávno. A myslím si, že sa to aj stane. Potom si myslím, z krátkodobého hľadiska projekty financované EÚ sú veľmi dôležité pre ekonomický rozvoj KLDR a možno ich spojiť veľmi jasne s týmto e, postupným znižovaním šírenia zbraní hromadného ničenia jadrovej technológie. Znovu je to taký postupný proces, krok za krokom. A Európa by mohla taktiež zabezpečiť odborné prípravy, budovanie kapacít, pretože je dôveryhodným partnerom v porovnaní s ostatnými E, krajinami vzhľadom na ich geografickú polohu alebo strategické záujmy. A Európa to robila aj v minulosti, ale tento proces bol prerušený. Robila to aj Austrália, Singapur. Myslím si, že Európania majú lepšiu schopnosť, možnosť to robiť. Potom som hovoril o reciprocite, postupnom procese a zameriavame sa na ľudské práva, individuálne ľudské práva. Keď sa pozrieme na ústavu KLDR, mal by to byť raj robotníkov. Takže e, zoberme si tieto, e, tieto veci. Máme tu robotníkov KLDR, ktorí pracujú v zahraničí za zlých podmienok. Ak by sme mohli s týmito spolupracovať pri realizácii európskych programov, tak by sme mali začať najprv s robotníc- právami pracujúcich a potom by sme pomaly mohli prejsť do iných oblastí. Ak začneme hovoriť o e, ľudských právach a zverstvách páchaných na obyvateľstve, tak KLDR o tom nechce hovoriť. Ale KLDR zmenilo svoju diskusiu. Pred desiatimi rokmi nehovorili o ľudských právach, dnes už o nich hovoria, takže dochádza k určitým posunom. Takže e, i máme tu aj otázku otvorenosti, sú otvorenejší voči Číne. Vidíme, že napríklad Myanmar sa tiež, Myanmar sa tiež otvoril voči krajinám, čiže dochádza tu k rôznym posunom a rôznym skupinám vo vláde, nielen na vnútroštátnej úrovni, ale v KDR aj na regionálnej a miestnej úrovni, pretože tam tieto samozprávy, menej na nich závisia vzhľadom na E, zlú ekonomickú situáciu. Takže musíme pracovať s týmito viacerými skupinami, ktoré sú ochotné sa viac otvoriť. Pokiaľ ide o politickú angažovanosť, a toto bude stručnejšie, Európska únia sa zapája do politického dialogu s KLDR. Mali sme aj ľudskoprávny dialog, ktorý sa prerušil. Ale myslím si, že to, čo je jedinečné, tento dialog už prebieha okolo 15 rokov už vlastne od konca 90. rokov my sme vnímali prerušenie aspoň do strany EÚ. Takže čo sa dá robiť v tomto politickom dialógu? Predovšetkým dôležité, aby tento dialog bol vedený, bol zachovaný, ale otázka ľudských práv musí byť súčasťou toho a trvať na tom. Nešíranie zbraní samozrejme, to je pre, na diskusiu pre medzinárodné spoločenstvo, ale súčasťou musia byť ľudské práva, aj keď nie sú ochotní. Ako napríklad v Číne boli 80. 90. E, tam boli aj celkom ochotné diskutovať e, trochu o ľudských právach v širšom kontexte. Napokon možno sa nám to takto podarí aj v prípade Koreji. Takisto vidíme, že vlastne EÚ by mohla byť sprostredkovateľom pre tých, ktorí nechcú priamo komunikovať, e, alebo takže mohla by tu fungovať ako sprostredkovateľ práve medzi tými krajinami, ktoré nie sú hodné komunikovať. A napokon otázka, ktorú som hovoril o ekonomickom zapojení, e, pokiaľ ide o budovanie dôvery, pokiaľ ide o vládnych e, úradníkov sú tam rôzne programy a podľa mňa by to mohlo byť napojené na politický dialog, e, možno by to mohlo byť aj posilnené e, väčšou e, ochotou financovať zo strany EÚ a tiež mohli by ste zapojiť ľudí viac aj do, do, čin, do ekonomickej činnosti, ako napríklad v cestovnom ruchu. Tiež pomáhajú tejto vláde, takisto vo vzdelávaní v, Holand- e, v cestovných e, vzdelávaní um, prievodcov v cestovnom ruchu, ako takýmto spôsobom ich vzdelávajú napríklad Holandiania. Takže je pravda, že tu hovoria Korea hovorí o jednom, Európska únia hovorí o, in, o, inom a je treba, aby sa tieto veci e, spájali. Čiže e, ja to spomínam preto, lebo e, Korea sa síce cíti byť e, e izolovaná, aj keď, pretože keď by ste oddelili tú diskusiu o ľudských právach, mohli by sme viesť e, diskusiu napríklad o tom, ako by sme mohli vzdelávať severokorejský ľud smerom k prosperujúcej ekonomike napríklad, alebo čo by sa dalo robiť, diskutovať napríklad o prípade DPRK, ako som spomínal, otázku ľudských práv, ale aj pomôcť ľuďom styk z priamo s ľuďmi, to je e, medziľudský dialog, pretože toto naozaj je treba podporiť. Sú tu krajiny, e, aby začala sa komunikácia a naozaj v Koreji funguje veľmi silná kontrola, ovládanie spoločnosť a preto Európska únia musí trvať na tom, aby e, sa Eh, jednoducho mohli komunikácia pres, eh, komunikácia jednoducho zapodporovať aj medzi, medzi ľuďmi. A napokon budovanie v eh, dôvery, pokiaľ ide o úradníkov korejskej vlády, tí sú, sú na vysokej úrovni a na nízkej úrovni. Tí na vysokej zohrajú vysokú úlohu v budúcnosti, majú dobré vzťahy, myslím si, Čínou a myslím, že aj s Vietnamom. Určite je to treba eh, eh, sledovať. A potom odporúčania tak pre EÚ, ako aj pre Európsky parlament. O tom budem diskutovať neskôr, predovšetkým pre Európsku úniu. Treba pokračovať v pravidelnom dialogu, mm, netreba ho spoľavovať, treba pokračovať ďalej systémy, podpory občianskej spoločnosti a treba tieto mechanizmy inštitucionalizovať a tiež treba eh, sa obrátiť na medzinárodných partnerov, pretože Ehm, Európska únia by mohla byť tým sprostredkovateľom komunikácie. Nuž, parlament má svoje pracovné skupiny a nie všetky ehm, parlament takisto môže ísť eh, aj do tejto krajiny, môže sa s nimi spojiť, čo nie je prípadom pre hoci koho. Napríklad v eh, v 70. rokoch existoval spôsob, ako boli určité vzťahy s americkým kongresom, možno, že o takto, takéto vzťahy by mohli, mohol parlament nastoliť. Možno by bolo dobré priniesť to e, otázku ľudských práv do takého holistickejšieho obrazu. A pokiaľ ide o občianskú spoločnosť v EÚ, podľa mňa občianská spoločnosť v EÚ sú tam veľmi silné skupiny, ktoré by mohli pracovať s Koreou 50, 15, 20 rokov, majú dobré skúsenosti v otázkach a mohli by získať lepší prístup. Ďakujem pekne. Nasledovným rečníkom bude pani Silvia Katerini, ktorá je konzultantkou z projekt sever, zodpovednosti Severnej Koreji. A by sa podporovala úsilie OSN, aby prevzala korejská vláda zodpovednosť za porušovanie ľudských práv. Čiže vrátanie monitorovania, zdokumentovania e, porušení ľudských práv, e, prácu s obeťami a poradenstvo iným štátnym a neštátnym aktérom. Takže Silvia Kateríny, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, príjemne predpoludne. Volám sa teda Silvia Kateríny. Som tu, lebo zastupujem tento projekt eh, zodpovednosti severokorejskej vlády E, to je projekt, ktorý bol nedávno spustený po úsilí občianskej spoločnosti, ktorá pracuje v spolupráci so Severnou Koreou Čiže tu bola skupina pre, vyšet, e, pre vyšetrovanie udalosti ešte v roku 2013 a zistenia tejto e, vyšetrovacej komisie e, pripravili teda z toho správu a z toho treba vyvodiť určité kroky a to zjesť, priviesť severokorejských lídrov, aby boli zodpovední za zločiny proti ľudskosti. V túto v miestnosti sú aj e, určité informácie, brožúrky o projekte a, o a určité informácie. Ja by som uviedla stručne, že čo predstavuje tento projekt. Hlavný cieľ, hlavným cieľom je posilniť medzinárodný rámec a pozrieť sa na to, čo sa dá urobiť e, a dívať sa na konkrétne kroky a za OSN dívať sa na to, aké konkrétne kroky sa dajú podniknúť tak, aby ľudia boli za, braní na zodpovednosť za svoje činy. To sa dá robiť prostredníctvom troch prepojených ak, e, krokov. Iná vec je treba aby, zabezpečiť, aby to bolo na báze e, výskumu, e, čo teda robiť v Koreji. Po druhé, e, je treba viesť konzultácie s obeťami a pozostalými a preživšími, a tak, aby mohli vyjadriť svoje názory a stanoviska v, v, a bol, pretože sú svetkami týchto zločinov proti ľudskosti. A napokon je treba byť, e, poskytovať vlastne tú advokáciu tej, v rámci tejto eh, vyšetrovacej komisie. Tiež treba úzko spolupracovať s novou vytvorenou skupinou nezávislých expertov OSN, čo vzniklo len v marci 2016 a tým majú mandát na 6 mesiacov, ktorý začína pracovať od 1. septembra. Takže čo robí občianská spoločnosť, čo robí aj mimovládne organizácie v otázke zodpovednosti. Na jednom, jedným extrémom je, že sú tu mimovládne organizácie, ktoré e, žiadali aj Medzinárodný súdny tribunál, aby vykonali šetrenia únosov napríklad niektorých eh, korejských občanov severokorejských občanov a aj keď eh, eh, Severná Korea, Korea je súčasťou rímskeho štatútu, tak oni spochybňujú mandát e, tohto medzinárodného súdneho tribunálu a vlastne to k tomu došlo ešte tesne potom, kedy bola pripravená správa tejto vyšetrovacej komisie, e, ktorá poprvýkrát spomenula zločiny proti ľudskosti páchané v Severnej Koreji. A v tejto oblasti e, práve vstupuje AKP do, do, do scény vlastne, alebo na scénu. Čiže v prípade Severnej Koreji sme boli svedkami toho, že boli tu e, celé úsilie v prospech boja za ľudské práva je prakticky nezmyselný, preto prakticky nemá ani zmysel nejako len takto tvrdo na tom bojovať. A keby e, severokorejské orgány boli ochotné aspoň e, ako tak riešiť problémy v oblasti ľudských práv, tak bolo by to fajn, ale vždy by to malo byť tiež e, e, v súlade s ich zodpovednosťou za tieto zločiny a nie, aby sa od takto koncepcia nestrapala zo zreteľa, ale nesmie to byť, e, akože to sú dve oddelené veci, pretože táto zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti, je to, je to tak a tí lídry jednoducho musia byť predvedení na zodpovednosť. Teraz otázka je, že kedy túto zodpovednosť a ako ju teda dosiahnuť či vyžadovať. A tí, ktorí sú zodpovední, musia teda byť e, zodpovední a vás, musia teda, musí to byť dokázané, že teda sú zodpovední a medzinárodné spoločenstvo e, musí vlastne, má, alebo má povinnosť konať, keď dochádza k, k, k zločinov proti ľudskosti, napríklad e, v Kambodži po genocíde. E, tiež sa to uznalo, takže teraz je to otázka, akým spôsobom budeme postupovať v prípade e, posudzovania prípadov v Severnej Koreji. Isté, tá Severná Korea predstavuje bezprecedentnú výzvu pre justíciu, pretože miera izolácie tejto krajiny a stiažuje veľmi pokrok v spravodlivosti v tejto krajine, a však e, e, tá krutosť týchto e, činov voči občanom po celej generácie naozaj predstavuje skutočný ukážkový príklad, že tomu sa musí justícia venovať a preto je treba pripraviť už priestor pre stíhanie v budúcnosti a my budeme musieť vyslať jasný signál aj e, orgánom v Severnej Koreji, že jednoducho takéto činy nemôžu byť tolerované. Napríklad e, sa pripomína to e, nemeckú éru, kedy sa už pripravovali plány a lídri vlastne vedeli o takýchto plánoch. Takže je tu treba pripraviť naozaj dlhoročnú cestovnú mapu pre riešenie zločinov proti ľudskosti a musíme sa dívať na to, aké sú najlepšie možnosti pochopiť, že akú, na akú úroveň zodpovednosti sa dívame a ktoré obdobie by, by to malo pokryť. je treba zároveň vytvárať prípravnú situácie na zmenu režimu. Vieme, že Severná e, Korea je e, signatárom rímskeho štatútu, ale plány na zjednotenie Korei zatiaľ neobsahujú spôsob, ako zvládnuť e, spravodlivosť v oblasti otázok zločinov proti ľudskosti. A toto je nová vec, ktorú je treba riešiť a občianská spoločnosť už preukázala, že nové prístupy sa môžu stať skutočnosťou a medzinárodné spoločenstvo musí zabezpečiť, aby zodpovednosť e, alebo ten proces určenia či dosiahnutia zodpovednosti lídrov nebude nejakým spôsobom kompromitovaný v rámci procesu zjednotenia Korejského polostrova. Treba vzať do úlohy takisto aj úlohu Južnej Koreji, medzinárodného spoločenstva a zneužitia, ku ktorým došlo, čo je veľmi dôležité, aby ste na to nezabudli, že tie zneužitia, ktoré sa ešte vracajú späť do 50. rokov. Aj to treba vy, vyšetriť. E, sú tu aj e, je tu aj teda judikatúra Medzinárodného súdneho tribunálu, ktorá by sa dala použiť v tomto prípade. A avšak e, nemôž, nevieme, kam nás táto, táto odvolávka alebo na medzinárodnú tribunál povedie. E, všetci vieme, aké sú politické výzvy v tomto procese, ale aj v tom najlepšom prípade, alebo tom, ak by aj tak musíme tieto prípady dostať cez Medzinárodný súdny tribunál, pretože určite um, tento by už mohol ešte pred júlom je treba, aby ešte o tom v júli diskutovali tento Medzinárodný súdny tribunál, tribunál Čiže bolo by dobre, aby sa pozrel ten e, Medzinárodný súdny tribunál na zločiny proti ľudskosti ešte e, z pred dňa zjedno, zjednotenia, pretože tam sa zač, to sa, tie sa začali ešte v 50. rokoch a mnohé roky vonkoncom neboli teda preskúmané či pokryté. A je treba zabezpečiť e, spravodlivosť e, pričom zároveň bude treba vytvárať aj príslušný tlak a aj pravdepodobne k tomu bude musieť pomôcť aj medzinárodné spoločenstvo. Komisia takisto hovorí aj o možnosti osobitného tribunálu prostredníctvom bez, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN na báze princípy univerzálnej jurisdikcie a mierového riešenia. To bolo ironicky pripravené ešte v kontexte korejskej vojny. E, opäť tá pravdepodobnosť, že valné zhromaždenie pripraví takúto výzvu je veľmi malá, pretože stále je to ešte e, sporné, preto že sa obávajú, že by to vytvorilo precedens aj pre iné krajiny, ale aj v najhoršom prípade, ak by k tomu došlo, tak existuje potreba podpory uh, e, to, tejto krajiny a v prípade severnej krajiny je to naozaj uh, vysoko nepravdepodobné, že teda dojde k tomu ďalej. Nezabúdajme, že tie únosy, ktoré sa diali uh, severokorejskými občanmi na japonskom území, teda to boli agenti z Severnej Korei, ktorí unášali ľudí z Japonska a tie treba spustiť stíhanie a šetrenie týchto zločinov. Však e, veľa sa zatiaľ v tomto neudialo, ale otázka je tiež, že či sa to aj pustiť do takýchto šetrení. Toto sú len príklady rôznych e, e, prípadov, ktoré sú, o ktorých sa diskutujem na medzinárodných fórach a už občianská spoločnosť aj vlastne poukázala, že napokon to to, čo sa dialo v roku 2012, napokon nebolo dostatočné a um, je tu množstvo rôznych mechanizmov, ako pôsobiť a ako dosiahnuť cieľ. Toto určite bude cieľ, o ktorej bude, ktorá bude diskutovať aj táto nová skupina, ktorú založilo OSN. A my budeme úzko spolupracovať s touto skupinou, podobne ako urobila občianská spoločnosť aj predtým a snáď e, by sme posunuli túto otázku zodpovednosti korejských predstaviteľov na ďalšiu vyššiu úroveň. Ďakujem. Predseda. Ďakujem pekne pani Kateriny. Nasleduje náš ctený host z Korejskej republiky Pana Lee Wu Jung-hon, z Južnej Koreje a chcel by som pripomenúť veľmi jedinečnú pozíciu a úlohu Južnej Koreji eh, v tom, tejto otázke. Aj eh, bolo tu uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré vyzvalo eh, podpredsedničku komisie pani Mogherini, aby naozaj e, pripravila stratégiu EÚ voči Severnej Koreji spolu s Južnou Koreou a pán doktor Lee bol menovaný za e, z veľvyslanca oblasti ľudských práv v roku 2013. Predtým e, mal akademickú kariéru a tiež slúžil alebo pracoval ako spolupredseda občianskej skupiny na ochranu severokorejských utečencov, takže naozaj je veľmi vhodný na to, aby nám poskytol pohľad uh, juhokorejskej vlády. Sme veľmi radi, že uh, prišiel túto druhú cestu a prišiel sa medzi nás. Ďakujem pekne pán predseda Tökeš. Ďakujem pekne taktiež aj Ďakujem pekne aj za pozvánku zo strany sekretariátu a zorganizovania tejto, tohto dôležitého workshopu aj o, za pozvánku, že ste ma pozvali, aby som sa zúčastnil tohto workshopu. Osobne by som chcel začať tým, že by som chcel vyjadriť e, s e, úprimnú sústrasť e, obetiam nedávnych útokov tu v Bruseli. Korejská republika žela smútok za obete a tiež vyzvala aj belgickú vládu, aby preukázala odvahu, respektíve poďakovala Ehm, belgickej vlády za preukázanú odvahu. A určite v súčasnom svete nie je priestor pre takéto akty barbarizmu, barbarstva. A je treba takéto činy vymazať z povrchu zeme. A myslím si, že to isté sa dá povedať aj o zločinoch proti ľudskosti, porušovaní ľudských práv po celom svete. Je treba to vyknožiť, nech to stojí čokoľvek. Už v roku 1945, keď sa skončila druhá svetová vojna, myslím, že každý bol šokovaný, že čo sa vlastne udialo na takom miest, v takých miestach ako napríklad do Osvienčím a v iných koncentračných táboroch. A tá miera eh, ľudskej degradácie bola jedno a poníženie bola ne, neakceptovateľná. A vlastne to sa potom previedlo do eh, norimerského procesu a potom v roku 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. To, a bolo to práve pre, bol ten sentiment ľudí z vojny, ktorý viedol k vzniku takéhoto dokumentu a potom v ďalších rokoch vznikli ďalšie medzinárodné dohody, medzinárodné organizácie práve, aby riešili takéto výzvy jedne z naj, jedných z najzložitejších a najzávažnejších hrozieb ľudskej dôstojnosti, ako je apartheid v Južnej Afrike, genocída v Ruande, bo, proti červeným kmerom v Kambodži. Naozaj veľmi zaujímavé a jedno miest, je to jedno miesto, ktoré bolo, sa skrylo ako keby pod radar týchto, tohto medzinárodného úsilia v rámci boja proti e, porušovaním ľudských práv je práve Severná Korea napriek tomu, že niektoré z tých e, zločinov e, tých zverstiev práve aj boli uznané vyšetrovacou komisiou OSN za jedny z najhorších v tom svetovom kontexte. No už ako je to možné? Prečo sa tej Severnej Koreji tak podarilo zvrátiť tú pozornosť alebo sa skryť pred tou pozornosťou, prečo ľudia ako George Clooney a Algenina Jolie hovoria o Severnej, e, o Severnej Korei a ľudských právach. A je to presne preto, že Severná Korea skutočne je e, s najuzavretejšou spoločnosťou na svete. Nikto sa odtiaľ nedá dostať von, ani nikto sa tam nevie dostať tí, ktorí sa dostanú von, to sú tí, vlastne, ktorí sa podarí e, nejakým spôsobom dostať do Číny, ale to je potom zase druhá otázka, pretože oni sa pokúsia prekročiť hranicu, mus, vyžaduje si to množstvo statočnosti a odvahy, ale potom zase ten typ života, ktorý zažívajú v Číne, tiež to nie je, pretože 70 e, týchto sú ženy a veľký, veľká časť týchto žien je predmetom E, množstvo sexuálneho násilia, vrátanie znásilnení. V Severnej Koreji zo Severnej Koreji nemáme žiadne obrázky ani videá. Preto môže Severná Korea tak povediať, lietať pod radarom. E, z iných zverstiev v iných krajinách máme obrázky, ale zo Severnej Korei nie. Jediné, čo máme, sú stovky výpovedí obeti, svedectiev obeti. To máme, ale keďže to nemôžeme vidieť, ale to len počujeme od obeti, to neznamená, že sa to nedieje. Deje sa to. Deje sa to stále. Každý okamih, aj teraz, keď tu sedíme, Prečo Severná Korea pácha tieto činy, tieto porušovania ľudských práv? Jadrové skúšky a program jadrového zbrojenia a porušovania ľudských práv kračajú ruka v ruke. Jednoducho povedané, je to ten nástroj pre E, Severnú Koreu udržať svoj režim. Takto dokážu prežiť. Takéto porušenia ľudských práv sú pre interné použitie, tak povediac. KLDR nie je hlúpa. Oni vedia, čo sa deje s diktátormi, ktorí nemajú jadrové zbranie, napríklad Saddam Hussein, Muhammad Kadáfi nemali jadrové zbranie a padli. To znamená, jadrové zbranie sú určené ako nástroj pre vonkajší svet, preto sú rozhodnutí, odhodlaní ich mať, pretože severokorejskí vodcovia si myslia, že ak ich majú, sa ich nikto nemôže dotknúť a môžu pokračovať s týmito generáciami dynastie Kimovcov. Pred ešte 20-30 rokov Kimovcov znamená, že budeme hovoriť o jednom storočí dynastie Kimovcov. 100 rokov pretože už teraz má 70 rokov. Porušenia ľudských práv sú interným rozmerom. Jednoducho je to snaha o to, aby neboli žiadne pochybnosti e, o režime alebo výzvy. Ich nezaujíma nejaký hospodársky rozvoj alebo blaho ľudí, obyvateľov. Keby ich to zaujímalo, tak by to už urobili dávno, dávno. Ja si myslím, Možno, že z vás to niektorých šokuje, čo neviete. Možno viete, že severokorejská ekonomika z hľadiska HDP bola, bola kedy vyššia než v Južnej Koreji až do roku 74. Zamyslite sa nad tým, a kde sa dnes nachádza Južná Korea, a kde sa dnes nachádza Severná Korea je mnoho príležitostí, kde by medziná, kde medzinárodné spoločenstvo podalo pomocnú roku, snažilo sa pomôcť Severnej Koreji iniciovať hospodársky rozvoj. Ale tí to nezobrali, lebo nemajú záujem, lebo lepší život ľudí je hrozbou pre režim. Takže, aby udržali obyvateľstvo na úzde, bez toho, aby nejako spochybňovalo režim, používa tie najhroznejšie použi- e, porušenia ľudských práv. Všetci o tom vieme. Všetci o tom vieme, e, ktorí sa pojme v medzinárodnej politike. OSN dobre zdokumentovalo, e, má už dobre zdokumentovanú situáciu, ako povedali predrečníci sú tu rôzne uznesenia od roku 2003, rezolúcie OSN, je tam osobitný spravodajca pre ľudské práva v Severnej Kórei. Valné zhromaždenie pridalo tiež rezolúcie od roku 2005 potom tu máme tú správu. Jo, ako viete, pred dvomi rokmi taktiež došlo k prijatiu tohto nástroja ako programu rokovania OSN. Takže OSN sú teraz veľmi aktívne pri riešení otázky Severnej Korei. A ja chcem povedať, že správa COI je vlastne naozaj e, e, dobrým obrazom toho, ako vnímajú ľudské práva v Koreji a medzinárodnom spoločenstve a ako rieši medzinárodné spoločenstvo otázku ľudských práv v Severnej Koreji. A toto si myslím, že musí pokračovať. Samozrejme sú tu otázky, e, že či sankcie budú fungovať alebo sú zbytočné. V Severnej Koreji nebudú fungovať. Tlačíme týmto Severnú Koreu úplne chrbtom k stene. Musíme to troška spomaliť, uvoľniť, musíme sa angažovať, komunikovať, zapájať. To sme robili 10 ročia, úprimne povedané, ale ani to nefungovalo. Musíme vyvíjať tlak v tejto otázke zodpovednosti na Koreu stále. Prečo? Pretože prvýkrát Severná Korea ukazuje príznaky toho, že sa necíti veľmi pohodlne, že sa cíti veľmi nepohodlne. Máme rôzne rezolúcie o sankciách a tak ďalej. O sankciách 5 za jadrové skúšky v Severnej Koreji a e, rakety dlhého doletu bez odozvy. E, Severná Korea nereaguje. Ale keď sa hovorí o ľudských právach a porušeniach ľudských práv a o tom, že by sa veci, že by niektorých vodcovia sa dostali pred e, Medzinárodný trestný tribunál kvôli ľudským právam, to reaguje na to veľmi výrazne. Takže z nejakého dôvodu to funguje a preto musíme spoločne vyvíjať úsilie a tlak práve tu. Ak sa pamätáte, aká bola situácia v Južnej Afrike a s apartheidom tam, v 94 to neprišlo len tak čistá jasná z modrého neba. Apartheid nebol vyhodený len tak a vstúpil dnu e, e, Nelson Mandela ako nový pre- prezident. Nie. Trvalo to veľa rokov. Veľa rokov sa vyvíjal medzinárodný tlak. Ja sa pamätám na univerzitné pozemky, kde sa vyvíjal tlak e, na firmy, napríklad ako Nestle, aby odišli z Južnej Afriky. Južná Afrika veľmi dobré športové týmy, kriket, rugby, nemohli sa zúčastňovať. Ja si nemyslím, že to by bola situácia v Severnej, e, prípad Severnej Korei. Severná Korea ešte stále víta možnosť zúčastňovať sa medzinárodných športových udalostí. Ja si myslím, že to vysiela nesprávny signál do tejto krajiny. pani Silvia a ešte aj doktorka Bilková spomenuli niektoré z možností, krokov, ktoré by sa mohli prijať, pokiaľ ide o túto otázku zodpovednosti. Áno, najlepším krokom by bolo, keby Bezpečnostná rada postúpila prípad na ICC, na Medzinárodný súdny tribunál, ale z dôvodu Číny a Ruska a e, ich práva veta sa nezdá, že je to pravdepodobný scenár v najbližšej dobe, ale chcel by som doplniť, že v prípade Číny, okam, teraz hneď áno, ale aj v Číne máme krajinu, ktorá chce súťažiť so Spojenými štátmi ako G2 chce mať globálnu líderskú úlohu a v roku 2005 z hľadiska Darfuru, ktorý bol postupený na medzinárodný trúd a potom Líbia v 2011, Čína to podporila. Takže môžeme poved- nemôžeme povedať, že so Severnou Koreou sa to nikdy nestane. Stalo sa to už a môže sa stať, že sa okolnosti zmenia 5. 6. jadrový test Severnej Korei, tak nie je žiadna záruka, že Čína zostane takýmto tvrdohlavým e, zastancom v tomto bode a záleží to aj na tom, ako veľmi chcú byť globálnym lídrom a to chcú byť, to znamená že nemôžete napínať e, svaly a ukazovať ľuďom, aby vás nasledovali. Sina, Čína musí byť soft power, musí ukázať, že stojí za univerzálnymi hodnotami, na, v čele ktorých sú ľudské práva. A preto mám nádej, dúfam, že Čína raz zmení svoje stanovisko a bude sa tomuto venovať a podporí tento postup Čína to bude musieť prekonať sama seba, aby sa stala skutočným vodcom, lídrom. A EÚ musí stále presviečať Čínu, pokračovať v tom, že Čína má stať na správnej, správnej strane v otázke ľudských práv Severnej Kora, e, Koreji. Postupenie veci ICSU e, sa dá urobiť aj v tých krajinách, ktoré sú účastníkmi rímskeho štatútu ak by došlo k porušeniu ľudských práv týchto občanov. To znamená, severokorejčania v týchto krajinách, Severná Korea nie je účastníckým štátom napríklad, ale ak by títo ľudia spracovali v tretich krajinách a viete, že v EÚ máme krajiny, kde sú severokorejskí zahraniční robotníci, pracovníci a musíte sa spýtať, pracujú za rovnakých podmienok, ako by pracovali európski občania? Nie. A E, normy MOP platia pre týchto robotníkov? Nie. Vy ste, vy ste z Polska, nie? Zoberme si Polsko. Ale viem, že v Polsku máme stovky severokorejských robotníkov. Na Malte máme severokorejčan, severokorejčanov a je možné, že sa to bude ešte rozširovať. Najmä v prípade Malty sú to čínske závody odevné závody, ktoré najímajú severokorejčanov. A to je niečo, čo musí EÚ naozaj veľmi pozorne sledovať, aby zabezpečili, že e, pracovné práva nie sú porušované a ak sú, najmä v tých krajinách, ktoré sú, sú účastníkmi rímskeho štátu, to môžu začať konať a predložiť to na ICC, ICC. A v takomto prípade samotný tribunál by mohol aj iniciovať s povolením e, súdu e, vyšetrovanie. Takže postúpenie bezpečnostnou radou na ICC nie je jedinou cestou, ako sa dostať na ICC. Áno, potom je tu ešte osobitný tribunál e, valného zhromaždenia. To je možné podľa charty, pretože ak Bezpečnostná rada nekoná, v prípade, ktorý predstavuje hrozbu alebo ohrozenie medzinárodného mieru a ja si dovolím tvrdiť, že porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei predstavuje takéto ohrozenie medzinárodného mieru, tak potom si myslím, že valné zhromaždenie môže použiť e, uznesenie zjednotenia za mier, rezolúciu uznesenia teda rezolúciu zjednotenia za mier a vytvoriť takýto súd. Potom je tu univerzálna jurisdikcia. Aj to je možnosť. Nestáva sa to veľmi často, že by sa krajiny k tomu utiekali. Najznámejší prípad z hľadiska tohto je španielský súd pri stíhaní čílskeho diktátora Pinocheta. Myslím si, že aj Belgicko použilo túto možnosť pri odsúdení rwanských hutuov za genocídu v Ruande. Takže toto je ďalšia možná cesta z hľadiska zodpovednosti a realizácie týchto sankcií obmedzuj, som obmedzený časom, takže e, nebudem to ďalej veľmi rozvíjať, ale proste sú mechanizmy, ktoré dokážu vyvíjať tlak na Severnú Koreu. Na záver by som povedal, že teraz nie je čas o tom, aby sme hovorili o tom, či je, či dochádza k zločinom proti ľudskosti v Severnej Koreji. Nemáme ten luxus zbierať ďalšie prípady, Máme stovky prípadov podporených svedeckými výpovediami. Toto nie je čas na diskusiu o tom, či sa tieto veci dejú alebo nie, či máme dosť. Teraz nastal čas hovoriť o tom, čo spravíme s tým, aké sú opatrenia na zodpovednosť, na vykonávanie, presadzovanie. Nemáme ten luxus, že by sme si mohli dovoliť čakať 50 rokov. Povedzte to tým vyše 100 tisíc, 100 severokorejčanov, ktorí sú politickými väzňami, ktorí bojujú o prežitie každú minútu. Povedzte im, že my hovoríme s lídrami ich krajiny a možno o 5-10 rokov sa veci o niečo zlepšia. Ja si nemyslím, že by to veľmi dobre prijali tí, ktorí sú v eh, táboroch Severnej Korei. Ľudské práva v Severnej Koreji sú lakmusovým testom, skúškou EÚ, Koreji, OSN, medzinárodného spoločenstva ako celku. My poznáme históriu 20. storočia. Bojovali sme silne odhodlanie proti týmto zločinom. A to, ako budeme riešiť Severnú Koreu, je lakmusovým testom, že či to, čo sme vybudovali, dosiahli, aj niečo znamená. A či sa to z 20. storočia dostane aj do 21. storočia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu dramatickú prezentáciu o porušeniach ľudských práv a o tom, ako dosiahnuť branie na zodpovednosť. A na záver by som chcel dať ešte slovo pánovi Julianovi Wilsonovi, vedúcemu e, oddelenia pre Japonsko, Koreu, Austráliu, Nový Zéland z z Európskej vonkajšej služby, ktorý nám povie o snahe EÚ na pôde OSN, o tom, s čím sa stretávajú v komunikácii so Severnou Kóreou, aké sú možnosti európskej politiky, aký je výhľad do budúcnosti. Nech sa páči, pán Julian. Chair, uh, Ďakujem pekne. Je to pre mňa veľká radosť, že môžem sa na vás obrátiť a takisto aj sa stretnúť s pánom veľvyslancom pre ľudské práva. Predseda to už povedal vo svojom úvodnom príspevku, že e, sme veľmi kritickí, že sme angažovaní a myslím si, že toto by sme mali vyzvihnúť. Musíme byť aktívni, konštruktívni a predseda o tom hovoril. Je potrebné si sa opierať o všetky naše možnosti, sankcie, tlak, aj všetky tie akty, ktoré sú páchaním, porušovaním ľudských práv za posledné roky. Mali by sme všetky možnosti využiť a naozaj by sme mali veľa efektívnejšie vyvíjať tlak od prípadu k prípadu jeho kritický, eh, kritický prístup tohto a posudzovanie prípad po prípade eh, by eh, to malo mať pozitívne účinky. Ak tieto činnosti a dokonca aj atmosféra podporia alebo tak, ak tieto pozitívne činy e, podporia teda zlepšenie pozitívnej atmosféry, zatiaľ tomu tak nie je. E, mali by sme pokračovať v sankciách, tak ako v súčasnosti, avšak mali by sme tiež sa posnažiť bojovať aj proti prípadom porušovania ľudských práv v Severnej Koreji, tak ako sme o tom hovorili dnes ráno. E, chcem sa zamerať teraz na oblasť ľudských práv. Už 10 rokov Európska únia sa venuje uzneseniu v v tomto zmysle, spolupracuje s OSN v Ženeve. To je, pokiaľ ide o tému Severnej Koreji, vždy, keď sa snažíme niečo urobiť, e, tak čoraz viacej naša vôľa je viditeľná. Je to taká výzva k aktivitám. Je to ešte otvorené, tak ako to povedala aj rada e, toto všetko bolo spomenuté, chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval za vynikajúcu spoluprácu s OSN za posledných 10 rokov, hlavne za jeho prácu počas vyšetrovacích počas práce vyšetrovacieho týmu. Chcem však povedať, že počas práce na vyšet- v tomto vyšetrovacom týme sa nám nepodarilo zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o ľudské práva v Severnej Koreji, pretože stále prichádza k, ním porušovan- k ich porušovaniam. Uh, Teraz e, sa snažíme dostať e, a zlepšiť e, aktivity v rámci OSN cez rôzne uznesenia a cez e, ďalší dialog, ako aj cez e, ďalšie diskusie s Medzinárodným súdnym tribunálom. Máme bilaterálne kontakty cez veľvyslanectva, ale takisto aj cez politické kanály. E, podarilo sa nám minulý, tý, minulý rok stretnúť pán predseda s niektorými lídrami. Spomenuli sme otázky ľudských práv, to bolo prioritné, pokiaľ ide o nasmerovanie tejto krajiny. Avšak zdá sa, že to nepomohlo a môžem vám dokonca potvrdiť, že e, tento dialog o ľudských právach e, z evidentných dôvodov tento rok sa nám nepodarí zabezpečiť. Minulý rok e, sme sa snažili diskutovať aj o s tejto správe OSN. Snažili sme sa presadiť naše argumenty a využiť všetky naše vzťahy Snažili sme sa vypichnúť spoločné priority, spolupráci v eh, oblasti jadrovej energetiky. Eh, vtedy sme ešte videli možnosti spolupráce, hlavne keď sme sa zamerali na akceptovanie eh, odporúčaní všeobecného pravidelného preskúmania týchto vzťahov. Snažíme sa takýto dialog udržiavať, ak naši partneri ich ukážu jasnú vôľu zlepšiť e, tieto podmienky, pokiaľ ide o ľudské práva. Zatiaľ to tak nevyzerá, takže zatiaľ musíme v spolupráci v také ako je v súčasnosti pokračovať. A aj keď e, sa nám tento tlak e, nepodarilo využiť, pretože nadalej tento tlak e, samozrejme trvá na túto krajinu, aj keď sa snažíme zabezpečiť aj humanitárnu pomoc obyvateľom tejto krajiny. Tento rok sa nám zdalo, že môžeme byť troška optimistickejší, pokiaľ ide o e, niektoré aktivity a niektoré činy k e, páchania násilia na obyvateľstvo, máme taký pocit, že čoraz viacej sa im to dostáva z rúk toto sme videli ako pozitívny záblask v negatívnej situácii, ako niečo, čo by mohlo efektívne pomôcť v našom prístupe. Hovorili sme takisto aj o Číne, o sankciách na pôde OSN o predstavu túto krajinu v našej spolupráci, hlavne pokiaľ ide o aspekty spojené s tým, čo bolo povedané v oblasti porušovania ľudských práv. Myslím, že dosť eh, sme zajedno v tejto otázke. Čína by mala eh, sa snažiť eh, zmeniť svoj názor. Všetko, čo bolo povedané o Číne, hlavne pokiaľ ide o našu politiku, vidíme, že je tu určitá konvergencia, takže toto môžeme vyzdvihnúť, pretože je to veľmi dôležité pre nás. Na záver by som chcel vyzvať k obozretnosti, k opatrnosti, pretože sankcie a tlak častokrát môžu mať opačný účinok, pretože e, e, na druhej strane musíme jasne vyslať signál, že nie je inej cesty, ako prestať s týmto porušovaním ľudských práv. chcel by som spomenúť práve prípad e, korejských pracujúcich v Európe, pretože to spomínal práve jeden predrečník. Táto otázka bola spomenutá, vypichnutá dosť jednoznačne tento rok. My sme začali diskusiu s jednotlivými členskými štátmi. Neviem, či máte k tomu e, viac detailov, lebo je to veľmi dôveryhodné, ale e, ide o zabezpečenie pracovných podmienok, ide o ľudí, ktorí majú víza, avšak nemôžem vám povedať úplne podrobnosti, avšak tie čísla nie sú úplne jasné. Dostali sme od Číny a Ruska určité informácie. Povedali nám, že tie počty boli obmedzené síce, ale budú sa snažiť vyriešiť tento problém. Teraz pracujeme na tejto otázke. Predrečník bol trošku znepokojený, keď hovoril že ak tu nebudú podniknuté určité kroky, tak môže sa stať, že eh, tieto prípady sa budú množiť. Chcem vám povedať, že tento problém je identifikovaný a že riešenia sa budeme snažiť nájsť individuálne s jednotlivými členskými štátmi, aby sme si boli istí, že tento problém je vyriešený a že do budúcna nám to nezhorší našu situáciu. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz si vypočujeme názory jednotlivých poslancov a prípadne, keby niekto iný ešte sa chcel vyjadriť, kto by sa chcel teraz vyjadriť, nech sa páči pán Preda za EPP. Je to môj kolega z Rumúnska. Ďakujem pekne, pána predseda, hovorí pán Preda. V skutočnosti som chcel vám povedať toľko, že som veľmi spokojný s tým, že vidím že, alebo že som súčasťou tohto dnešného workshopu o to viac, že pred rokom som sa snažil presvedčiť mojich kolegov, eh, aby z cenu dostali E, práve ľudia, ktorí sú veľmi známi, za, ktorí bojujú za ochranu ľudských práv v Severnej Koreji. Žiaľ Bohu, to neprešlo. Nepodarilo sa mi presvedčiť e, dostatočný počet mojich kolegov, aby podporili túto kandidatúru. Je to trošku smutné, pretože je to tzv. tzv. spojené s históriou Sacharovej ceny. Nikdy sme nedali cenu nikomu, ktorý e, sa angažoval v ochrane ľudských práv v Severnej Koreji. Je to dosť šokujúce, že taký totalitarizmus, taká kriminálna diktatúra, ktorá tam vládne a ktorá ešte z roka na rok zväčšuje hlad a chudobu e, obyvateľov v tejto krajine e, nebola e, tým pádom vypichnutá Žiaľ Bohu, museli sme anulovať takisto aj návrh predložený e, za moju frakciu zaslať e, tento rok do Severnej Kóreji, aby sme podporili práve ľudí, ktorí v Južnej Kórii bojujú za slobodu Severnej Kóreji. A toto bolo za tých podmienok, keď ešte stále tu vládne nostalgia za komunizmom nie len v Európskom parlamente, ale v našom výbore. Škoda, že tu nie sú zastupcovia komunistov, ktorí by mohli sa teraz vyjadriť, aký majú pohľad na tento nezodpovedný komunizmus, ktorý vládne v tejto krajine na čele, ktorý je líder, ktorý e, môže dokonca rozpútať e, vojnu bez toho, že by to vôbec e, chcel, pretože je tak neracionálny, že všetko môže sa stať v akomkoľvek momente a ktorý má v rukách, e, a, a to, takisto chcem spomenúť aj mimoriadnú zodpovednosť tejto otázke Číne, Číny, tak ako to bolo spomenuté už aj v poslednom uznesení, ktoré sme schválili v januári. Zodpovednosť Číny je veľmi veľká v tomto kontexte. A dokonca by som povedal, že severní korečania sú dokonca obeťami čínskeho režimu, pretože aj Číňania sú uh, obeťami e, iného totalitarizmu e, komerčného, spotrebného, ktorý je tak milovaný v Európe. E, je to práve ten totalitarizmus v Pekingu, ktorý si za obec zobral režim v Severnej Koreji. Keby prestali podporovať týchto posledných diktátorov severokorejskej diktatúry a tejto dynastie diktatorskej, tak by sa im tak nedarilo. Je treba jasne povedať v našich politických postojoch, že e, zodpovednosť Číny je obrovská, pretože tá nejednoznačnosť bola spomenutá, dúfam, že výbor pre zahraničné veci toto zdôrazní. Veľkú zodpovednosť e, komunistickej Číny za situáciu v Severnej Koreji. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh, Ďakujem. Pán Preda. Pán Demesmaker požiadal o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Heel belangrijke, heel interessante eh, workshop. Ehm, Je to veľmi zaujímavý seminár, ktorý tu máme. Súhlasím úplne s pánom Lee, ktorý hovorí, že si nemôžeme dovoliť viac strácať čas. Aby sme sa sami presvedčili, že sú veľké problémy s e, rešpektovaním ľudských práv v Severnej Koreji, pretože dobre vieme, aká je situácia a vieme, aká je vážna e, v oblasti základných práv. V tejto komunistickej diktatúre. Veľkým problémom je naozaj to, že ide o jednu z najviac zatvorených krajín na tejto planete a to znamená, že nemáme takmer žiaden vplyv alebo pochopenie alebo dosah na tento režim. Je to veľmi uzavreté, máme veľmi málo priamých informácií ale napriek tomu vieme dobre, čo sa deje. Vieme to z príbehov, ktoré vidíme na televíz- v televízii v Belgicku. Flámska televízia má cestovný program, tom Vás je jeden z veľmi známych prezentátorov, moderátorov v televízii. On vystupuje v tomto programe, navštívi niektoré ciele, ktoré ľudia bežne nepoznajú. A jedným z jeho cieľov bol Severná, bola Severná Korea. Pracoval na tom tri roky, kým dostal víza a povolenie. A ja som videl ten program a ukazuje obraz krajiny, ktorá je veľmi uzatvorená kde sa nedá len tak slobodne ako turista pohybovať alebo rozprávať. Vždy ste sprevádzani e, s prievodcami. Chcel sa dostať až k samotným severokorejčanom, ale to je veľmi ťažké, nepodarilo sa mu to. A videl len to, čo Severná Korea chcela, aby videl. A mal 100 otázok a vrátil sa s tisíc otázkami. Čiže išiel tam zo stovkou, vrátil sa s tisíckou a hovorí, že je to naozaj veľmi ťažké tam. Je to jedna z najuzavretejších krajín vo svete. Mám niekoľko otázok. Pochopil som, že Severná Korea do začiatku marca pracovala na uh, Rade pre ľudské práva OSN. Teraz už nie. Vidíme nejaký rozdiel. Čo sú tie dôsledky v praxi? Čo to znamená eh, v porovnaní s obdobím pred a teraz? Potom eh, Bezpečnostná rada jednomyselne odsúhlasila nové sankcie voči Severnej Koreji sú to tie najťažšie sankcie za 20 rokov v tejto krajine. Aký dopad majú sankcie na obyvateľstvo a aký dopad majú na režim? Čo je v nich a aký je teda ich dosah? Teraz som počul aj niečo o európskych sankciách a chcem sa teda e, spýtať, či chce EÚ sa pridať k týmto sankciám alebo či chce prijať ďalšie sankcie. Taktiež tu máme aj tú situáciu v takom optimistickejšom duchu e, o Číne, že Čína by mohla zohrať významnú úlohu. A počujem aj iné správy, napríklad, že Čína prijíma E, respektive posiela späť severokorejských utečencov. Môžete mi o tom povedať niečo viac? Ale to je troška totiž protiklade s tým, čo som tu počul. A potom na záver, pokiaľ ide o e, severokorejských robotníkov v zahraničí, hovorili sme o Európe, ale obávam sa, že veľa korejských robotníkov momentálne pracuje v Katare, kde budujú e, a pripravujú štadióny na majstrovstva sveta v roku 2020 a pracujú tam v e, neludských e, podmienkach. Dostanú len zlomok slúbenej odmeny. Je to vlastne, ako niektorí hovoria, štátom podporované otroctvo. A my za to ako medzinárodné spoločenstvo máme všetci zodpovednosť Vidíme tu cirkus, ktorý sa organizuje, cirkus v mene kráľa fotbalu, ale myslím si, že máme aj svoju zodpovednosť. Takže aké informácie máme o tom? Ďakujem veľmi pekne. Uh, uh, Ďakujem pekne. A teraz pán Astrovičius. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedávno v e, ekonomistovi bol zaujímavý článok o Severnej Koreji, ktorý uvádzal, že e, alebo hlavným záverom bolo, že pravdepodobne podceňujeme to, akým spôsobom pôsobia, aké racionálne sú orgány Severnej Koreji a opierajú sa o veľmi dobre naplánovaný, dobre predpokladanú reakciu zo západu a pokiaľ ide o domácu politiku, majú určitý plán, ktorý možno by sme mali lepšie pochopiť. Čiže vo všeobecnosti iste súhlasím, lebo inak ako sa to dá vysvetliť, že aj za určitých ekonomických sankcií. Severokorejská ekonomika, keď je vo veľmi zlom e, stále prežíva. Dokonca, dokonca e, aj vlastne sa nedotýkajú naše sankcie. Takže otázka je, čo európske krajiny, ako aj krajiny, ktoré vlastne uvalujú ekonomické sankcie na severnú krajinu, tak e, sú to vlastne e, a účinok tých sankcií je neúspešný. Či nie je možno nejakým spôsobom lepšie uplatňovať nejaké sankcie, ktoré by mohli naozaj dotlačiť severokorejské orgány k, k tomu, čo je treba konať, pretože inak budeme vidieť 5., 6., 7. jadrový test. to je obrovská hrozba nielen pre región, ale aj pre celý svet. Aj keďže tieto aktivity sú prepočítané a zrejme predpokladajú aj určitú re, vojenskú reakciu, možno aj si vyžadujú vojenskú reakciu možno zvonku. Takže moja otázka je na po, potom, aby sme že či majú zmysel takéto veľmi silné ekonomické sankcie na euro, na no, Severnú Koreju, alebo či majú byť ešte prísnejšie byť uvalené. Predseda, ďakujem pekne pánovi kolegovi Stravičiusovi. Dovolte teraz, aby som zo zdvorilosti privítal pána veľvyslanca eh, Korejskej republiky Vesela Adrana. Vážení kolegovia, Pamätám si minulé roky Čaušesovkoho režimu v Rumunsku koncom 80. rokov, keď bolo povedané, že Čaušesku pripravoval jadrové zbranie. Takže mne to je veľmi známe. Takéto diktátorské režimy, kde e, dochádza k porušovaniu ľudských práv a to ide ruka v ruke s jadrovými zbraniami a ich šírením. Je to ozaj dramatická záležná situácia. Súhlasím s tým, že už e, nám dochádza trpezlivosť a Európska únia aj samotný výbor pre ľudské práva sa intenzívne venuje situácii um, trpiacich občanov v Severnej Koreji. Ako povedal pán Preda, je to aj zodpovednosť aj Číny, aj Ruska v Bezpečnostnej rade OSN a ich postoj jednoducho je neakceptovateľný, že taká, takýto dlho trvajúci komunistický totálny režim alebo bývalý totalitný režim, ako je napríklad Čína a Rusko, bývalý sovietský zväz, naďalej vlastne komplikujú situáciu voči takémuto nehumánnemu režimu, akým Severná Korea je. Takže typujem, že e, Severná Korea je kľúčovým strategickým partnerom EU a musíme spolupracovať oveľa lepšie s Južnou Kóreou, pretože cez Južnú Kóreu je možné podporiť eh, spoluprácu s, alebo dosiahnuť nejaké výsledky alebo dosiahnuť eh, určité efektívne kroky voči porušovaniu ľudských práv v Severnej Koreji. E, toto mi vlastne pripomína vzťahy medzi východným a západným Nemeckom. Vzťahy Severnej a Južnej Kórii a už naozaj nastal čas, aby došlo k prekonaniu totalitného režimu v Severnej Koreji. Už toto by mal byť hlavným cieľom medzinárodného spoločenstva a EÚ. A v neposlednom rade prosím, by som ešte dal slovo Už máme len veľmi málo času, ešte tlmočníci sú ochotní ochotní poskytnúť viac času, takže prosím, Pani Bilková. Mr. Mr. Wilson. Yes. Mr. Wilson, I was advised to give the floor to Mr. Wilson. Ja som práve už e, chcel si vyrýchnuť, ale ste mi dali slovo, teda pán predseda. Boli tu štyri veci, na ktoré som chcel reagovať a myslím si, že najdôležitejšia vec je, že či sankcie by mohli byť efektívnejšie a v tomto ohľade by som začal tým e, mierou obchodu. Je tu 5 miliardový obchod e, s e, Čínou 34 miliónov z Európou. Čiže nech už akokoľvek pritvrdíme naše sankcie ekonomicky, že to bude mať nejaký účinok, naozaj to nebude mať. Avšak to neznamená, že nemali by sme rezolutne postupovať, lebo to vlastne zo sebou nesie politický dopad, ako aj zároveň boj za ľudské práva a vlastne na toto je Severná Korea tiež citlivá. Po druhé je dôležité, aby sa spolupracovalo už s Čínou, takže toto máme na programe a aj to e, súvisí aj s tým, čo povedal predseda, že naozaj Južná Korea vždy bola našim prvým partnerom strategickým, pričom uznáme obchod, ktorý s nimi máme 80 miliard eur z Južnou Koreou, ale máme aj veľmi úzko spojené politické väzby. V tomto regióne je to veľmi silným strategickým partnerom, s ktorým spolupracujeme denne. Ďalej, pokiaľ ide o rozsah eh, výmen informácií, určite všetko, všetky tieto otázky sú len odhady, ale typujem asi 15 až 100 e, tisíc e, pracovníkov zo Severnej Korei pracuje v zahraničí. E, avšak preto si myslím, že problém je treba riešiť, pretože vlastne aspoň vnímate, aký je rozsah tohto problému, pretože my oficiálne vieme o nejakých menej ako tisíc. Čiže preto je to aj problém, ak e, e, kto máme riešiť, my jednoducho, je to aj na tých iných krajinách, ktoré jednoducho a, a spolu s nami musíme to riešiť. Pokiaľ ide o, tých, o tie taktické zmeny, ku ktorým došlo v prípade vedenia ľudskoprávneho dialogu, viem, že medzi 14-15 a e, nebol rozdiel, ale nevidel som žiadnu zmenu v zmene. A v tomto zmysle, aj keď ja tu hovorím ako jednotlivec, pán predseda, ja sa obávam, že naši politici by mali vysielať tak také posolstvo, že teda my vidíme um, otázku ľudských práv a šírenie jadrových zbraní. A toto naďalej stále trvá. Tam nevidíme nejaké žiadne zmeny, čiže zatiaľ eh, my chceme zmeniť eh, tu, ten, ten jazyk, akým sa komunikuje aj o ľudských právach. A my sme už aj z, e, spolupracujeme aj s Čínou a chceme meniť e, ten jazyk komunikácie, ale to je dlhodobá cesta. Okay. I'll just make um, few snap. Um... Ja vyjadrím len niekoľko pripomienok. Pokiaľ ide o Čínu, a ako presvedčiť Čínu. Čína považuje Severnú Koreju za také nárazníkovú zónu. Čiže ako presvedčiť Čínu, že zjednotená Korea aj bez tej Severnej e, Korei pre nich nepredstavuje bezpečnostnú hrozbu. A po druhé, znovu zjednotenie Koreji by malo veľmi silný ekonomický eh, účinok na severovýchodnú región Číny, ktorý zaostáva za pobrežnými regiónmi, takže zjednotená Kórea a tým, že v podstate by tým pádom Južná Korea bola na hranici s Čínou, so všetkými LG a Hyundaimi a bola by ochotná investovať v jeho východnej Číne. Čiže Čína váha, zvážuje e, výhody a nevýhody. Takže musíme naďalej tlačiť na Čínu a presvedčať ich o výhodách e, zjednotenia na Korejskom polostrove. Ďalšia vec, o ktorej by som sa chcel vyjadriť, k sankciám, že či to um, udiera predovšetkým na vládu, alebo sa to dotýka e, občanov. Nuž, keď hovoríte s kýmkoľvek zo Severnej Koreji, tých, ktorí obraňujú systém, každý vám povie, že prečo napríklad Južná Korea alebo medzinárodné spoločenstvo poskytuje toľko pomoci tomu režimu a v podstate tým pádom toto celé prispieva e, predlžovaniu agónie existencie tohto režimu. A ľudia, ktorí žili v tomto systéme, vám povedia, čo a ako sa tam žije, to naozaj sú strašné príbehy. situácia v Katare. Boli, bolo vyhostených asi 200 už pracovníkov zo Severnej Korei, ktorí boli vyhostení, ale myslím, že už teraz prichádzajú za noví. A ako ste povedali, naozaj pracujú v oblasti stavebníctva a snáď e, tento čin vyhostenia v podstate Ehm, povedie k tomu, aby sa zlepšili podmienky, pracovné podmienky severokorejčanov. Ale keď hovoríme o otrockej práci, prečo sa tu hovorí o otroctve? Pretože platí jeden kľúčový faktor a to, že ich mzdy sa im odnímajú. Oni pracujú, ale peniaze nedostávajú. Na kontrakte to možno tak je, ale v skutočnosti tomu tak nie je. Thank you. Uh, yeah, I think uh, one of the points that was raised. Uh, Myslím, že ďalšia z vecí, ktorá bola spomenutá, je ochrana teda my uznávame, aký pokrok dosiahla Čína aj vo vzťahu k medzinárodnej pozícii v tejto otázke, avšak Nesmieme zabúdať na to, ale nesmieme ignorovať ani tú skutočnosť, že e, keď sa bude odvolávať na postup Medzinárodného súdneho tribunálu, aj keď by teda k tomu došlo, alebo ku takému konaniu, musíme si položiť otázku, či sa môžeme dívať na e, zločiny, ktoré boli spáchané ešte pred rokom 2012, alebo zač- 2002, alebo začneme v roku 2002 E, lebo to je potom tiež súčasť diskusie, že aké, ktoré zločiny sa započítajú. Potom je tu otázka zodpovednosť, e, pokrok Číny, ale tak ako už bolo povedané aj predtým, máme tu aj prípady, kedy teda e, Čína nevracala e, ľudí späť do Severnej Korei. Takže je treba, aby všetci si spoločne sadli za stôl aj e, ľudskoprávne organizácie a medzinárodné spoločenstvo, aby sa dohodlo, že čo treba urobiť preto, aby boli, e, sa boli stíhané tieto vojnové zločiny. Mal by som povedať, že je treba urobiť e, cestovnú mapu pre tieto vojnové zločiny, pozrieť sa na jednotlivé zodpovednosti a aká je e, možnosť e, akéhokoľvek e, me mechanizmu e, stíhania a vyšetrovania. Ďakujem. Teraz som e, pán Čilo. Ja sa vyjadrím len k dvom veciam. Pokiaľ ide o Čínu, súhlasím s s vyslancom, že treba podporiť e, tú rozvoj severo juhovýchodnej Číny, lebo zjednotenie by prospelo. Takže bolo by treba vlastne podporiť e, alebo vysvetliť Číňanom, že bolo by to pre nich výhodné. Myslím si, že Čína nie je úplne proti zjednoteniu e, korejského polostrova, len skôr im vadí, že tam budú naďalej americké vojska. I keď e, čínsky vplyv je obmedzený, keď sa vrátime späť do roku 1992 a sever na Korea povedala, že už e, od tohto roku sme skončili s osobitným e, vzťahom medzi Severnou Koreou a Čínou. To už je to oficiálne. Myslím si, že čínsky vplyv E, by možno mohol by tam trošku byť, ale treba Číne vysvetliť, že je to pre nich dobre, ak by, sa došlo, ak by došlo k zmene situácie. Ďalej, pokiaľ ide o otázku sankcií a ich úspešnosti, podľa mňa sankcie treba uplatňovať, ale severa na Korea, ktorá chce vykonávať e, jadrové skúšky, to treba viac e, zapojiť. Myslím, mali sme tu už krízu, E, tiež sme rokovali s nimi v 84., potom 92, 2006, jadrový, e, ďalšia skúška, zase sme s nimi rokovali, 2009 ďalší jadrový, zase sme, e, čiže stále bude len, my stále niečo napíšeme a povieme a, a za každé tri roky je nový jadrový jednojadrová skúška, čiže čím viac budeme my čo si hovoriť, tým viac budú provokovať jadrovými skúškami.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 mierovej rezolúcie, pretože by to mohlo byť veľmi nebezpečným precedensom e, na úrovni OSN. A druhá otázka, ktorá sa týka vzťahu OSN a Korei v oblasti ľudských, otázky ľudských práv. Postoj v Severnej Koreji sa trošku zmenil, ale je vysoko selektívny. Čiže v súčasnosti sme že už akceptujú určité mechanizmy, ako napríklad UPR, e, čiže uznejú e, rezolúciu, ktorá je prijatá, ale každý rok. Takže je to také trošku už polootvorené, polouzavreté ten ich momentálny prístup. Predseda, ďakujem členom panelu, ďakujem za pozornosť. Ďakujem za to, že e, dialog medzi Severnou Koreou a OSN bol prerušený. Ďakujem za túto príležitosť, že sme tu mohli v tomto výbore sa týmto zaoberať, pretože máme úlohu pri spustení, obnovení dialogu so Severnou Koreou. Žiadame vás preto o vašu podporu, podporu Južnej Koreji. <coughs> v tejto našej snahe. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým príjemný zvyšok dňa. Dámy a páni.